Buenos días. En este día gris de Bruselas, con poca luz en la sala, va a ser complicado. Eh, dobrý deň, vítam vás, eh, ale tento deň bol pomerne taký eh, šedivý, ale aj v tejto miestnosti nie je veľmi svetlo, už to je lepšie, takže čaká nás veľa práce. Len Niekoľko krátkých e, oznámení. Ako viete, e, Sacharová cena za slobodu prejavu a e, myslenia bolo 29. oktobra rozhodnuté, komu bude udelená a bude to tá, tá, bude to Raif Badavi, ktorý 16. decembra dostane túto cenu v Štrasburgu. Je to vynikajúca voľba. Uh, a dúfam, že to bude eh, deň, kedy sa hojne zúčastníte na tomto, eh, na tejto schôdzi. On sám nebude môcť prísť, ale niektoré z jeho detí príde do Štrasburgu. Okrem toho 3. decembra o 11.30 príde oficiálna delegácia Čínskej ľudovej republiky. Pán Preda, prečo? sedíte tak ďaleko, nechcete sadnúť bližšie ku mne? Zdá sa, že nie, ale bolo by fajn, keby ste prišli troška bližšie. Neviem, neviem, prečo vás tam posadili takto o samote na kraji. No, zkrátka príde 3. decembra eh, delegácia Čínskeho národného kongresu. Bude to o pol dvanástej a samozrejme e, bude potrebné sa zúčastniť na tejto schôdzi, pretože tam bude aj rozprava. Pán Preda sa už trocha priblížil. Pán Preda bude hovoriť o pozmeňujúcich návrhoch, ktoré boli predložené k výročnej správe o demokracii a ľudských právach vo svete a k politike Európskej únie v tejto oblasti. E, chcela by som pánovi Predovi zablahoželať k jeho vynikajúcej práci spolu s tieňovými spravodajcami. E, upozorňujem vás, že Hlasovanie v APETE sa plánuje na budúci mesiac. Teda v zásade v novembri by to malo byť. Merci beaucoup, madame la présidente. E, ďakujem, pani predsednička. Skutočne to hlasovanie je naplánované na pondelok. Mal by som povedať, že ako každý rok e, táto správa o ľudských právach a demokracie vyvolala veľký záujem členov našej komisie e, nášho výboru, e, rovnako ako výboru pre zahraničné veci. Dostali sme 420 pozmenujúcich návrhov, čo je dosť veľa tak ako som hovoril aj počas našej prvej výmeny názorov, domnievam sa, že by bolo dôležité, pokiaľ ide o formu tejto správy, aby bola stručná, aby bola jasne sformulovaná a aby bola čitateľná. To je dosť dôležité. A to je dôvod, pre ktorý som navrhol 48 kompromisných návrhov. Čiže to je pomerne značná časť e, návrhov. Takýmto spôsobom som sa snažil maximálne obmedziť opakovanie v situácii, kedy e, žiadame Európsku službu pre vonkajšiu činnosť, aby vypracovala správu e, v tejto oblasti, ktorá by bola čitateľná. A my samozrejme musíme robiť to isté. A napokon e, povedali mi, že aj v vo výbore PAM e, sa pripravuje správa, ktorá má 60 odsekov. Samozrejme, to je trocha e, veľa a viem, že aj vo výbore DV e, navrhli 12 odsekov, čo je rozumný počet, takže neviem, e, niekto z výboru pán by sa mal nad tým zamyslieť, pretože 60 návrhov, to je troška viac, e, ja verím, že ich návrhy sú veľmi dôležité, ale asi nie až natoľko. E, takže potrebujeme, aby sme dospeli k dokumentu, ktorý bude, tak povedať, použiteľný. Ehm, keď som hovoril, že sme dostali 420 pozmeňujúcich návrhov a predložili sme 48 eh, eh, kompromisných návrhov, eh, to znamená, že v Štrasburgu bude s tým veľa práce, veľa výmen a ale máme veľmi dobrú spoluprácu so spravodajcami, teda s tieňovými spravodajcami zo všetkých politických skupín. Myslím si, že ten výsledok je dobrý pre všetky naše politické skupiny. Samozrejme, každý vychádza zo svojho osobitného pohľadu, ale myslím si, že dosiahnutý kompromis je priaznevý pre nás všetkých platí to tým viac, že z tých pozmeňujúcich návrhov tých 48 sa vzťahuje práve na otázky, ktorým náš výbor pripisuje osobitný význam. Prostredníctvom týchto kompromisných návrhov sme sa napríklad dohodli, že budeme e, upriamovať pozornosť na to, aby sa zabezpečil súlad medzi vnútornými aj politikami, aj vonkajšími politikami EÚ. Pokiaľ ide o vonkajšie politiky, tak myslíme si, že by bolo potrebné venovať väčšiu pozornosť práve oblasti e, ľudských práv a demokracie. E, takisto sme sa zmienili o stratégii v oblasti ľudských práv, ale aj o osobitnom mandáte pre túto dôležitú otázku. Takisto e, podporujeme ľudské práva prostredníctvom vonkajšej politiky politiky EÚ, e, ktorá je dôležitým doplnkom obchodnej politiky. E, dodržiavanie ľudských práv e, súvisí aj s um, utečenskou krízou v Európe. Som veľmi spokojný s tým, že sme našli v tejto veci spoločný jazyk na základe našich eh, predbežných eh, eh, diskusí. Čiže tie otázky migrácie sú dôležité a myslím si, že sme k nim našli spoločný jazyk. Takisto sem patrí boj proti um, prevádzačstvu ľudí um, pr- proti trestu smrti, ako aj práva žien a detí. E, dohodli sme sa, že je potrebné e, upozorniť na postupné oslabovanie občianskej spoločnosti v mnohých krajinách. Tu ide o veľmi znepokojivý vývoj v určitých krajinách, pretože tam obhajcovia ľudských práv a e, situácia v občianskej spoločnosti je veľmi zlá, čo je e, samozrejme nepriaznivé, pretože tieto musia hrať oveľa väčšiu úlohu. E, ďalej, pokiaľ ide o kompromisné návrhy, na ktorých sme e, pracovali, dúfam teda, že budú e, podporené. A som pomerne optimistický, pokiaľ ide o túto otázku. E, a verím, že ten, to hlasovanie bude v pondelok veľmi súdržné. Pokiaľ ide o ďalšie pozmenujúce návrhy, e, ja som takisto e, vypracovala hlasovací zoznam e, a, a už som ho aj zverejnil. E, ja e, podporím, podporujem len tie e, pozmeňujúce návrhy, ktoré sú jednoznačné, ktoré sú stručné, stručné a ktoré tú správu doplňujú, ktorú, ktoré k nej niečo pridávajú. Nepodporujem iné návrhy, ktoré sa týkajú tretích krajín alebo tie, ktoré sa týkajú jednotlivých e, členských štátov, pretože táto správa nerobí to, čo e, robí e, výbor LIBE pretože tam sa hovorí o jednotlivých členských štátoch. Ak sa vám napríklad nepáči vláda, inofarebná vláda v niektorej krajine, tak sa k nej kriticky vyjadrujete, ale to e, nie je e, tento prípad. My musíme o tejto otázke diskutovať iným spôsobom a nie tak, aby sme si vyrovnávali politické účty medzi e, skupinami. Myslím si, že všetci tí, ktorí sa zapojili do prípravy správy, odviedli, odviedli veľmi dobrú prácu a dúfam, že v pondelok bude výsledkom hlasovania e, dobrý text. Ďakujem, pán Preda. A teraz dáme slovo tieňovým spravodajcom, pokiaľ by mali záujem pán Panceri. Ďakujem, pani predsednička. Predovšetkým by som chcel poďakovať e, pánovi poslancovi Predovi za jeho vynikajúcu prácu, ktorú odviedol a ako povedal napriek veľkému počtu pozmaňovacích návrhov, ktoré boli predložené, e, že našiel e, konsenzus vo forme 48 pozmaňovacích návrhoch z ostatnými politickými skupinami. Pokiaľ ide o moju e, politickú skupinu, sme pomerne spokojní. Veľká časť našich priorít je zahrnutá do kompromisných pozmoňovacích návrhov. Chcem z toho spomnúť len niektoré. Je dôležité, aby sme mali e, dlhodobé e, politiky, koridory v súvislosti s liberalizáciou, vízovou liberalizáciou prevencia, eh, boja, eh, prevencia proti eh, obchodovaniu s ľuďmi, štandardy z ochrany zamestnancov na medzinárodnej úrovni sa majú dodržiavať priame kontakty s občianskou spoločnosťou a podobne. Určite tam ešte ostávajú niektoré tiež prioritné témy pre sociálnych demokratov, ktoré sa uh, nepretavili do kompromisov, o ktorých budeme na výbore hlasovať v pondelok. Napríklad e, jasné odsúdenie e, trestu smrti, to je veľmi dôležitá téma, potom takisto aj téma e, sexuálnych a reprodukčných práv, práva ľudí s postihnutím LGBT komunity, klimatických utečencov. Toto sú všetko pre nás veľmi dôležité témy, no a uvidíme v pondelok počas hlasovania. Ale v každom prípade celkovo sme spokojní s tými kompromisnými pozmeňovacími návrhmi, ktoré e, sa podalo vypracovať. Takže ešte raz ďakujem pánovi Predovi a všetkým ostatným tieňovým spravodajcom za veľmi dobrú pracovnú klímu. A ja si myslím, že e, hlasovanie e, v pondelok bude charakterizované širokým konsenzom. Ďakujem. No. Uh, uy, o no, no eh, tu nie je. as you correctly observed, uh, Mrs. Lockbiller, the green shadow for this report. Ďakujem, pani predsednička. Uh, áno, pani Lochbihler tu nie je, je v delegácii AFED do OSCE ktorá sa momentálne koná. No a ona ma teda poprosila, aby som v jej mene povedal pár slov. V prvom rade ďakuje pánovi Predovi a ostatným tenovým spravodajcom za ich spoluprácu na správe. Obzvlášť e, dôležité pre zelených e, v tohtoročnej správe boli témy, okrem iného, ako čoraz menší priestor pre občianskú spoločnosť, migrácia, ekonomické, sociálne a kultúrne práva, ako aj e, e, ľudské práva a e, podnikateľské práva, land grabbing a podobne sú dôležité témy a mm, veľa z toho, čo nám ležalo na srdci, sa presadi, pre, pretavilo do kompromisných návrhov, ako napríklad boj proti beztrestnosti, Ďalej je tu jeden kompromis o športových podujatiach a ich prepojení na ľudské práva, ehm, ktorý nás veľmi teší, pretože e, tento bod e, pôvodne úplne chýbal v návrhu. Čoraz e, ťažšie okolnosti pre, pre občianskú spoločnosť na celom svete sa tiež spomína v jednom z návrhov, ale sú témy ako migrácia, podnikanie, ľudské práva, tam by sme si boli želali silnejšie formulácie. Napríklad, aby sme tam jasnejšie spomenuli aj európsku zodpovednosť. E, tešíme sa na prijatie tejto e, správy na našom budúcom zasadnutí v pondelok a na hlasovanie o tejto správe na pléne. Ďakujem pekne, pani predsednička. Mr. Ostrevičius. Ďakujem, pán Ostrevičius. Thank you, Chia. Good morning to everybody. Ďakujem, pani predsednička. Zdravím všetkých kolegov. V prvom rade chcem zablahoželať e, našmu kolegovi Christianovi Predovi za jeho veľmi dobrú e, prácu na tejto správe. E, hovorím v mene môjho kolega Louis Michela, ktorý je tenovým spravodajcom e, k tejto téme. Bol som informovaný, že tieto pozmeňovacie návrhy e, ich veľa, 48. sú dobrým eh, východiskom pre dosiahnutie kompromisnej dohody. Ešte stále máme určité pochybnosti vo vzťahu s tým posledným kompromisným návrhom číslo 48, ale eh, som eh, presvedčení, že sa nám podarí nájsť k posledným riadkom tohto kompromisného textu riešenie. Teším, riešenie. Teším sa na to a, želám e, kolegov veľa úspechov pri hľadaní tohto kompromisu. Chcel by som e, ešte raz zablahoželať e, teda kolegovi Predovi a tešíme sa na ten záverečný text, ktorý podporíme. Eh, eh, tengo todavía señor Asís. Pán Asís. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria começar por felicitar o Sr. Eh, relator. Uh, Ďakujem, pani predsednička. Chcel by som úvodom zablahoželať spravodajcovi k jeho práci. Uh, E, hovorilo sa tu o mimoriadne dôležitých témach, e, ale treba ešte prehlbiť. Ide predovšetkým o obchodnú politiku EÚ e a jej súlad s politikou ochrany ľudských práv sú niektoré ustanovenia v obchodnej dohode, ktorých cieľom je podporiť dodržiavanie ľudských práv a je potrebné, aby sa v rámci globalizácie zabezpečilo rovnomernejšie rozdeľovanie zdrojov. Myslím si, že treba v budúcnosti e, pripisovať veľký význam e, obchodným e, dohodám Európskej únie. Tie diskusie predbežne prebiehajú na viacstrannej úrovni, ale myslím si, že je potrebné tieto rokovania podporiť tak, aby sa v tých krajinách, s ktorými sú dohody uzavreté, presadzovali ľudské práva. Ďakujem. Chceš odpovedať? E, ďakujem všetkým kolegom za ich príspevky, vystúpenia, ktoré len potvrdzujú dôležitosť kompromisných návrhov, ktoré sme predložili. Pokiaľ ide o túto chulostivú záležitosť, E, myslím si, že e, počet 48 kompromisných návrhov e, potvrdzuje to, ten význam, ktorý tejto veci pripisujeme, ale je to predovšetkým pozmeňujúci návrh 48 E, tento e, pozmeňujúci návrh e, sa netýka ľudských práv, ale pred tou vetou, ktorú som čítal, tak sa hovorí o zlepšovaní finančných mechanizmov na boj proti korupcii. Korupcia, to je politická otázka, má vplyv na ľudské práva, ale korupcia to nie je otázka práv, je to politická otázka, ktorá má vplyv na ľudské práva. Ale e, my, e, keby sme, tomuto, keby sme sa ubrali týmto smerom, tak by sme sa e, príliš vzdialili od našej témy, tak si myslím, že tá formulácia, ktorú sme našli, je e, dobrá a e, nehrozí, že by bol zablokovaný ten boj, ktorý tu vedieme o inej veci a to je otázka e, hovorí sa tu o zdaňovaní, ale danie to nie je otázka práv. Len v každom prípade sa budeme snažiť hľadať nejaké, nejakú formuláciu, ktorá by mohla zmeniť stanovisko liberálov, e, ale to, je skôr, to by bol skôr zázrak, e, aby sa nám podarilo niečo také nájsť, ale veríme, že do pondelka nájdeme lepšie, lepšiu formuláciu, ktorá by možno e, zabranila tomu, aby Libe zablokoval tento kompromis. Eh, je to aj pani Elizabeth Tyson. Eh, vaše meno je písané po anglicky. Eh, Elizabeth, čiže Tyson, nebude to Tyson, ale Tyson, ktorá má na starosti odbor pre ľudské práva a mnohostrannú spoluprácu. E, áno, mne nevadí, keď mi hovoríte, keď mi, mi hovoria Tyson, lebo to pripomína Majka Tysona. Ja nie som e, riaditeľkou tohto odboru, ale je to odbor. Ja som to v podstate povedala, ale možno, že e, to neprešlo celkom dobre. Ja som povedala, že máte na starosti Útvar pre e, vedúce línie v oblasti ľudských práv a mnohostranné spolupráce. Ja by som e, chcela poďakovať a zablahoželať pánovi Predovi za kvalitu jeho práce. Je skutočne veľmi e, dobre čitateľná, e, hovorí o všetkých dôležitých otázkach a hovorí sa v nej aj o tom, akým spôsobom sme ďalej sledovali e, dodržiavanie našich Eh, opatrení a budeme sa snažiť, aby sme my v našej ďalšej práci, eh, výročnej správe sa snažili eh, takisto zohľadniť potrebu sledovať toto dodržiavanie a nebudeme sa zameriavať iba na dialog, ale aj na výsledky. Treba si premyslieť, ako realizovať e, stratégie v oblasti ľudských práv. Ďakujem. Ďakujem. E, k tomuto bodu e, myslím, že už nie sú pripomienky a hlasovať sa bude 16. novembra vo výbore pre zahraničné záležitosti. Ďakujem. Bueno, eh, el siguiente punto. Dobre, ďalší bod nášho programu je informovanie našej misie v valnom zhromaždení OSN 1. novembrovom týždni. Ide o spoločné prehlásenie s AFETom a DUA Robíme to každý rok. Tu sa môžeme stretávať s najvyššími orgánmi systému OSN. V podstate sme sa stretovali s tými, ktorí mali na starosti ľudské práva, ale snažili sme sa pozrieť aj na tematické oblasti, geografické oblasti riešenia konfliktov. A takisto sa stretávame aj s generálnym tajomníkom OSN Ban Ki-moonom. Potom s tými, ktorí majú na starosti ženy eh, v OSN a takisto s niektorými, ktorí majú na starosti prácu vo valnom zhromaždení a takisto aj s ľuďmi z tretieho výboru. Teda to sú ľudia, ktorí sa v rámci valného zhromaždenia venujú Magrebu a bezpečnosti v Severnej Afrike. Stretnutia, ktoré sme mali, boli na veľmi vysokej úrovni. Myslím si, že OSN si viac uvedomujú úlohu a relevantnosť EÚ. A v EÚ si ľudia tiež viac uvedomuje, akú úlohu zohráva OSN. Generálny tajomník sa vyjadril veľmi jasne. a snaží sa e, presadzovať úzkú spoluprácu medzi OSN a EÚ. Hovoril o úlohách, e, ktoré máme spoločné. Hovoril o našich organizáciách, ktoré čelia rovnakým hrozbám. Hovorili sme o Sýrii, hovorili sme o utečeneckej kríze, ktorá postavila OSN do veľmi ťažkej situácie vzhľadom na zvyšok sveta. Stále sme žiadali zvýšenie dôveryhodnosti EÚ v mnohých oblastiach, napríklad v oblasti ľudských práv, ale myslím si, že tá utečenská kríza nám dala e, dosť zlú e, reputáciu. Prišli sme o e, veľa dobrých bodov. Nie je to tá vhodná chvíľa myslia na našu reputáciu, keď sa pozrieme na utečeneckú krízu. Takisto tu máme rôzne agentúry a veľa problémov, ktoré treba vyriešiť a menej finančných eh, prostriedkov. A keď máme tak eh, málo finančných prostriedkov pre tieto inštitúcie a organizácie, eh, tak nemôžu robiť toho toľko, koľko by mali. Treba urobiť viac vecí za menej peňazí a takto sa situácia iba komplikuje. Požiadali EÚ, aby sa na to pozreli predseda valného zhromaždenia pán Likatov bol s nami na obede. Viedli sme veľmi intenzívne rozhovory o klimatických zmenách. Toto je zrejme naša posledná príležitosť riešiť túto situáciu, urobiť niečo, čo bude naozaj užitočné. Takisto sme sa pozreli na ľudské práva. Generálny tajomník prišiel s iniciatívou Human Rights Upfront a cieľom tejto iniciatívy je postaviť ľudské práva na najvyššiu úroveň všetkých analýz alebo varovaní, tak aby orgány konali skôr, ako dôjde ku katastrofám, skôr, ako sa niečo stane. Potrebujeme mať systém trvalej analýzy, aby sa mohli pozrieť na situáciu, aby mohli zistiť, čo sa deje v rôznych spoločnostiach. Aby mohli konať skôr, než dôjde ku katastrofe. Keby sme boli vedeli viac o Sýrii, možno sme mohli urobiť viac, možno v Líbii, alebo možno by sme nemohli urobiť nič v Jemene, kto vie. V každom prípade konflikty sa stále zintenzívňujú a keď vypuknú, je stále ťažšie ich riešiť. Preto dôležití ľudia z kabinetu Banky Muna pracujú na týchto otázkach a robia z otázky ľudských práv jeden z najdôležitejších pilierov, ako aj otáz, otázok bezpečnosti. Tieto piliere teda nadobajú stále väčší význam a silu a to vďaka reforme OSN. Niektorí ľudia, s ktorými sme sa stretli, boli takí zaujímaví pre našu prácu, že sme ich pozvali do našho výboru istých okamihoch. A nemyslíme si, že tu išlo iba o prázdne reči, ale treba koordinovať našu prácu s OSN. Bolo by to veľmi dobre aj pre nás. Máme tu pána Estoviča, ktorý, priš- ktorý bol na misii so mnou. Uh, a možno by sme mali odozdať slovo jemu. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Súhlasím s tým hodnotením, ktoré ste práve uviedli o našej ceste do OSN. Myslím si, že to je naozaj jedinečná šanca rozšíriť svoju agendu a ísť do OSN a potom vidieť všetky tie celosvetové otázky v jednom okamihu na jednom mieste. Pokiaľ ide o našu cestu, musím povedať, že naozaj niekedy podceňujeme e, význam EÚ a úlohu EÚ v celosvetových záležitostiach. EÚ je veľmi cenená ako inštitúcia, ako organizácia a tí vysokí predstavitelia, s ktorými sme sa stretli, nie raz, ale veľa raz zopakovali akú dôležitú úlohu hrá EÚ v aktivitách OSN a na celom svete. Len pre vašu informáciu by som chcel povedať, že v Bezpečnostnej rade máme momentálne 4 členské štáty zastúpené. V blízkej budúcnosti budeme mať 3 členské štáty a potom ešte neskôr 5 členských štátov. A to už nespomínam voľby na pozíciu generálneho tajomníka OSN. Je to pozícia, ktorá by mala patriť teraz východo európskym členským štátom, takže sa tešíme na to, na voľby generálneho tajomníka, ktoré prídu čoskoro. skoro. A máme tam naozaj dosť e, dlhý rad kandidátov, ktorých môžeme sami posúdiť. Bude to naozaj zaujímavá chvíľa pre nás všetkých. Takisto súhlasím s vami, že musíme stále pozývať zástupcov OSN na naše zasadnutie Bruseli a v Štrásburgu. Napríklad marocký veľvyslanec, ktorý predseda tretiemu výboru v OSN, by mal byť pozvaný. Určite by to prinieslo veľa zaujímavých aspektov. Mohli by sme zorganizovať zvláštne podujatie, aby sme sa viac zamerali na aktivity OSN. No a nakoniec musíme chodiť stále tam a stretávať sa s nimi tam, musíme ich pozývať sem, pretože vidíme, že to naozaj prináša veľkú hodnotu, keď sa s nimi stretneme tvárou v tvár a keď si nevymieňame iba listy alebo e-maily, ale s nimi hovoríme osobne. Je to niečo úplne iné stretnúť sa s tými ľuďmi osobne. Situácia sa zmení a musíme sa podľa toho zariadiť. Tá cesta bola vynikajúca a takisto sa teším na našu spoluprácu v budúcnosti. Ďakujem veľmi pekne. Ak už nikto nemá nejaké otázky, myslím si, že ani nie, tak si urobíme 10-minútovú prestávku.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 Ah. bueno, eh, vamos, antes de empezar el, el... Skôr než budeme pokračovať s našim hostiom, pánom Baše. Pani Chris Haron. ešte jednu minútu v prechádzajúcom bodu a to bolo informovanie o našej ceste do OSN. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Najprv by som chcel pochváliť prácu zamestnancov v Bruseli a v New Yorku, ktorí umožnili vôbec e, túto cestu. E, delegácia bola veľmi dôležitá a cesta bola veľmi dôležitá. Myslím si, že bola mimoriadne významná. Počiarkla eh, význam úzkej spolupráce medzi Európskym parlamentom a OSN pri riešení otázok spoločného zájmu od eh, učešteneckej krízy po rodovú rovnosť bezpečnosť a rozvojovú pomoc. Napriek tomu e, moja skupina takisto obhajuje reformu OSN, ktorá stransparentní OSN a umožní jej lepšie reagovať na výzvy, ktorým e, svet čeli. A to bude dôležité aj pri voľbách na pozíciu generálneho tajomníka. Ten najlepší by to mal dosať bez ohľadu na jeho zázemie. Treba venovať väčšiu pozornosť konfliktom, tzv. zmrazaným konfliktom. Svojou povahou sú nevyriešené a sú zdrojom negatívnych emócií a často zdrojom eh, tzv. horúcich konfliktov. Európsky parlament by mal zvážiť, ako by Európska únia mohla prispieť k reforme OSN tak, aby nepodkopala záujmy jednotlivých členských štátov. Spoločná bezpečnostná politika funguje len vtedy, keď budeme mať jednomyselnú dohodu. A pri viacerých príležitostiach toto nebolo možné. Domnievam sa, že je podstatné aby národ mal právo prehovoriť, keď chce prehovoriť o svojich záujmoch, národných záujmoch. Preto by sme mali e, zvýrazniť svoju úlohu e, v OSN. Mali sme mať aj jedno miesto v Bezpečnostnej rade. mali by sme zabezpečiť, aby OSN, EU, členské štáty a iné medzinárodné organizácie spolupracovali v záujme celosvetového míru a rozvoja. Ďakujem veľmi pekne, pán Bašír. Takže, pani Kristova, nech sa páči, máte slova. Ďakujem veľmi pekne budem stručná, pretože každý tu už vychvaloval túto cestu a musím naozaj povedať, že to bola vydarená misia. Mám dve pripomienky. Prvá sa netýka priamo našich kompetencií vo výbore DROA, ale na základe výmeny názorov sa zdá, že je úplne naliehavé, aby došlo k reforme OSN. A domnievam sa, že aj s našimi skúsenostiami z práce v EÚ môžeme prispieť k tejto reforme. Takže to bol prvý bod, ktorý som chcela spomenúť. Druhý bod sa týka e, Sýrie. Všimla som si, že to, čo teraz zažívame e, v EÚ, teda otázka utečencov a migrantov, a pokiaľ ide aj o iné krízy na svete, že podľa mňa to je iba začiatok, alebo by, mohol by to byť začiatok e, veľmi zložitých situácií. Myslím si, že tu v našom výbore máme veľkú úlohu, aby sme sa pozreli do budúcnosti. Ľudské práva predsa majú dočinenia aj s vyhnutím sa a predchádzaním e, ťažkým situáciám. Mali by sme myslieť aj na ľudské práva tých, e, ktorým ktorí sú na tom ešte momentálne celkom dobré. Mali by sme dávať pozor, aby sa ich situácia nezhoršila. Tých málo e, ľudí, ktorí ešte môžu poskytovať podporu, ktorí môžu e, pomáhať, aby mali zase také situácie, aby mohli pomáhať aj v budúcnosti. Ďakujem veľmi pekne vám obidvom. Po pracovnej ceste do OSN som si istá, že chápete, že sme vyjadrili aj isté kritiky a je dobré, že máme OSN. Teraz máme výmenu názorov, je to veľmi dôležitá diskusia pre uh, tento výbor s Mary McGowan Davis OSN ju poverila vykonaním štúdie o situácii v Gaze a teraz nám odprezentuje výsledky svojej správy ktorú odovzdala OSN v júni 2015. Viete, že v septembri 2014 Európsky parlament hovoril proti e, porušovaniu ľudských práv, ku ktorým e, došlo v tomto regióne. A potom e, v druhom uznesení z roku 2015 sme vyzvali vysokého predstaviteľa, aby urobil niečo e, proti tomuto porušovaniu ľudských práv. E, preto by sme si radi vypočuli vaše stanovisko a chceme sa vám poďakovať za to, že ste sem prišli. Nech sa páči, máte slovo. E, Pane predsednička, vážení poslanci a poslankyne, dobré ráno. Som Mary McGowan Davis, som predsednička nezávislého výboru OSN pre preskúmanie situácie v Gaze. Je mi veľkou cťou, že vám môžem odprezentovať závery e, mojej štúdie z júna minulého roku. Budem hovoriť niekoľko minút o práci ktorú robíme. A viem, že vy tu pracujete tak, že potom tu dojde k výmene názorov a budeme hovoriť o porušovaní ľudských práv, ku ktorým eh, mohlo dojsť eh, výzva jednak zo strany eh, Izraelčanov, ale aj Palestínčanov v roku 2014 posledných týždňoch došlo k opätovnému e, vypuknutiu násilia e, v tomto regióne a treba konať teraz, aby sme zastavili krvi prelievanie. Hneď na začiatku e, by som chcela vysvetliť, o čo tu nešlo v tejto štúdii. Môj spolupracovník doktor Dile Dudien a ja sme nechceli vyrieknúť rozsudok o vine, e, pretože tu nešlo o súdny proces, my sme nikoho nepredvolávali, aby vypovedal pred nami. Nie, my sme sa spoliehali na informácie, ktoré nám boli poskytnuté. Nebudem hovoriť správe o dôkazoch. Namiesto toho sme sme veľmi objektívne e, zbierali výpovede svetkov, dôkazy a iné materiály, ktoré by nám mohli pomôcť e, dôsledne vyšetriť, čo sa mohlo stať v lete 2014 v pásme Gazy, e, v východnom Jeruzaleme a celkovo v Izraeli. A chceli sme sa na to pozrieť aj z pohľadu porušenia ľudských práv a vojnových práv. Nebudem hovoriť viac než len to, čo je uvedené v správe a som si istá, že doktor Chen eh, si myslí to isté. Eh, naše posúdenie eh, bolo čo najobjektívnejšie, ale uvedem iba niekoľko bodov pre vás teraz. Chcela by som zdôrazniť, že e, stručnú správu e, sprevádza aj príloha so 183 stranami a v tejto prílohe sú uvedené e, všetky incidenty, o ktorých sme sa dozvedeli a svedecké výpovede. A takisto tam máme aj právnu analýzu. Doktor Jen a ja sme pracovali veľmi tvrdo v tejto komisii celé mesiace, pretože sa domnievame, že obete na obidvoch stranách si zaslúžia, aby boli vypočuté. Je to naozaj e, veľmi poľutovania hodné, že sa nám nepodarilo odcestovať do Izraelu ani do okupovaného palestínskeho územia, aby sme sa e, priamo tvárov tvár stretli s obeťami, ale to iba posilnilo naše odhodlanie uh, dať obetiam v pásme Gazy a v Izraeli fórum, kde by mohli rozpadať svoje príbehy. Vypočuli sme si srdcervúce výpovede mnohých ľudí, ktorí chcú, aby svet vedel, ako trpia a chceli by prísť do OSN a tam žiadať o spravodlivo za mier. Stretli sme sa uh, eh, so, uh, eh, otcom, ktorý prišiel o svoje e, e, deti, jeho sestra a matka, aj všetky jeho deti zomreli. E, na to prišiel, keď sa prebudil v nemocnici po atentáte. Povedal, my všetci sme vtedy zomreli, aj my, ktorí sme prežili. Preto som sa s, sme sa s mladými mužmi v Gáze, ktorých otec bol popravený iba preto, že ho označili za kolaborátora. Títo ľudia nemali, e, nemajú žiadne e, plány do budúcnosti, odvolali e, svadbu, život pre ich rodinu sa stal nemožný, pretože boli so spoločnosťou odsúdení, stigmatizovaní. Pýtal sa nás, či si myslíme, že by mal spáchať samovraždu. Cezím sa s izraelskou matkou štvoročného Daniela, ktorý bol zavraždený, keď, ktorý, ktorý zomrel, keď sa hral doma. Uh, E, Danielova matka nám povedala, e, my ľudia v Izraeli chceme žiť v miery a nie pod hrozbou terorizmu. Ja by som chcela, aby naša, e, naše susedia v Gáze mali dobrý a šťastný život, aby ich deti mohli chodiť do škôl. To, čo sa môžeme naučiť z tohto celého procesu vyšetrovania, bolo, že by sme mali posúvať e, trošku ďalej. Mali by sme apelovať na vlády, e, na vás, medzinárodné spoločenstvo, aby e, sa spojili a začali konať proti násiliu a zasadzovali sa za mier, aby boli vzatí na zodpovednosť tí, ktorí nechránia život civilistov, a rozduchávajú konflikty ako ten v Gáze a v Izraeli v lete 2014. E, Podelím sa s vami o e, e, pár bodov v súvislosti s týmto konfliktom, Mm, išlo naozaj o devastujúce ataky na e, domovy a rodiny. E, to viedlo k tomu, že e, veľmi veľa členov rodiny zomrelo náraz spolu, keď ich domy boli bombované, no-, bombardované v noci napríklad. Takéto veci mali obzvlášť veľký vplyv na deti. Vyše 500 detí zomrelo vtedy v Gáze počas tohto bojovania. Veľký počet budov, ktoré boli zničené, Eh, Izraelom eh, eh, mali patriť sociálnej elite v Gáze, ale toto nespadá pod vojenské, definície vojenských cieľov. A išlo o bombardovanie práve v čase, kedy bolo pravdepodobné, že rodiny budú sa nachádzať doma. A takisto išlo bombardovanie veľmi uh, husto obývaných e, oblastí. Malo to veľký vplyv na e, civilistov už od prvého e, dňa konfliktu. mal to byť súčasťou širšej vojenskej taktiky prijatej na najvyššej úrovni vlády. Ehm, viedlo to k mnohým eh, eh, obetiam na životoch medzi civilistami vo viacerých eh, oblastiach Gázy. Systematický spôsob, ako tieto oblasti boli zrovnované so zemou systematicky jedna po druhej, ehm, na vedie k presvedčenom, že to nebolo, nebolo nutné, ehm, ako, teda v rámci teda vojenských e, taktík. Každý e, človek v podstate e, bol potenciálnym cieľom. keď vlastne mesto bolo veľa hodín bez prestávky bombardované. Ehm, takisto palestinská ozbrojená skupina veľmi veľa projektílov e, vypalila proti Izraelu. Veľká väčšina týchto e, boli e, rakety, ktoré neboli riadené a všeobecne smerovali iba na obývané centra v Izraeli, čo teda je deliktom voči medzinárodnému e, právu. Je to definované ako nedeterminovaný, e, nedeterminované napadnutie. The discovery of these tunnels and their use by Palestine tieto tunely používali e, ozbrojené palestinské skupiny a zvyšovali úzkosť izraelského oby- obyvateľstva, pretože sa obávali, že by mohli byť tieto tunely použité aj na vojenské zásahy. Hovorili, že nevieme, čo sa proti nám môže vynoriť zo zeme. E, okrem toho sa izraelské e, bezpečnostné sily používali na západnom brehu e, ostré strelivo, čo viedlo k mnohým zraneniam aj um, úmrtiam na palestinskej strane v roku 2014. Preto bolo odporúčané izraelskej strane, aby nepoužívali ostré strelivo pri zvládaní eh, davu. Eh, bohužiaľ, orgány v posledných eh, týždňoch eh, oznámili, že tieto obmedzenia nielen, že nezrušili, ale naopak, teda, že nezaviedli takéto obmedzenia, ale naopak ešte situáciu uvoľnili. Napokon na všetkých stranách sa nezabezpečila spravodlivosť, pokiaľ ide o transparentné vyšetrovanie týchto incidentov a potrestanie pomocou relevantných mechanizmov. Jedna palestinská obed nám povedala, že každý deň tu zomiera spravodlivosť, pomaly e, hynieme. E, v prípade štyroch e, chlapcov, ktorí boli zabití na pláži, bolo to začiatkom leta, vyvolalo to veľkú medzinárodnú pozornosť a Ehm, táto skutočnosť ilustruje naše posolstvo. Je potrebné zaviesť ehm, mechanizmy, účinné mechanizmy ehm, brania na zodpovednosť na všetkých stranách sú počas tohto útoku na chlapcov boli prítomní ďalší palestinčania, dokonca aj medzinárodní novinári, ale nikto od nich nevyžadoval svedecké výpovede a e, verzia Izraela, izraelskej strany bola, že e, títo chlapci e, vyzerali podozrivo. Napriek nedávnym opatreniam vlády na posilnenie ich zodpovednosti ešte stále to zostávajú veľmi veľké e, nedostatky. E, ďakujeme tým, ktorí nám poskytli informácie pre našu e, štúdiu. Mnohí z nich to robili s veľkým rizikom. Jeden z ľudí, s ktorým sme hovorili, prišiel o obe nohy pri výbuchu míny v lete. Mnohí svetkovia boli e, silne traumatizovaní a e, mnohí členovia ich rodín boli zabíjani. Hovorím predovšetkým o mužovi, ktorý strátil 8 detí, e, matku aj manželku počas dopadu rakety na jeho dom tí, s ktorými sme hovorili v Gáze, ešte stále samozrejme trpia dôsledkami týchto incidentov. Eh, eh, jeden nám ukázal na vodu, ktorú sme mali v kancelárii, keď sme s ním hovorili. Hovorí, že vy vidíte, tu je, tu je voda, ale ja vodu doma nemám. A napriek e, týmto zabíjaniam, napriek nenávisti, mnohí e, ľudia vyjadrovali súcit s ľuďmi na opačnej strane zelenej línie e, vyjadrovali sa k tejto situácii ako k šialenej a nemožnej. Izraelská žena by chcela povedať vod zástupcom na oboch stranách, že my chceme, aby aj na druhej strane bola zabezpečená e, dôstojnosť a spravodlivosť matka mladého uneseného muža, ktorý bol upálený v západnom Jeruzaleme povedala, že ja som jedna zo stoviek izraelských žien, ktoré prišli o deti. Ja som prišla o svojho syna, ktorý sa nevrátil zo školy a ja nechcem, aby žiadna ďalšia matka prešla tým, s čím som musela prejsť ja. Čiže uh, žiadna matka by toto nemala zažiť. Alebo palestinský lekár v Gaze e, takisto bol svetkom, očitým svetkom toho, ako jeho vlastný brat a mnohí jeho kolegovia boli zabití pri raketovom útoku na jeho nemocnicu. Eh, keď si prečítate celú túto správu, tak budete počuť veľa takýchto svedectiev o ľudí, eh, ktorí by chceli, aby ich lídry zabezpečili eh, vyrokovaný a trvalý mier. Musíme mať na pamäti, že tie obete to nie sú len čísla, to nie sú vedľajšie škody, to sú osoby, to sú jednotlivé, jednotlivci, ktorých práva sú pošliapané. Záverom by som chcela povedať, že e, vítame uznesenie prijaté 10. septembra 2015, predovšetkým odsek 18, ktorý vyzýva vysokých predstaviteľov EÚ, aby podporili odporúčania našej správy. Vyzývame medzinárodné spoločenstvo a predovšetkým EÚ, aby poprvé zrychlili a zintenzívnili úsilie o vypracovanie legálnych a politických nástrojov, ktoré by výbušné zariadenia s ničivým účinkom v husto obývaných obyvateľov um, územiach zakázali. Po druhé, aktívne podporiť činnosť Medzinárodného trestného súdu eh, na eh, okupovaných palestinských územiach, aby sa eh, súdili pachatelia zločinov a aby sa zabezpečil spravodlivý súdny proces. Po tretie, podporiť dodržiavanie záväzkov v oblasti ľudských práv a zabezpečiť rešpektovanie medzinárodného ľudskoprávneho medzinárodných e, nástrojov pre ľudské práva vrátanie ženevských dohovorov. Záverom by som chcela vašu pozornosť e, upriamiť na poznámky banky Múna minulý týždeň, keď sa stretli stôl s Petrom Maverom, predsedom Medzinárodného výboru Červeného kríža. Generálny tajomník zdôraznil, že medzinárodné právo je dnes e, e pošľapané na globálnej úrovni a medzinárodné spoločenstvo netrestá tých, ktorí sa dopúšťajú nepravosti. E, máme 60 miliónov ľudí bez domova. E, zvyšuje sa požiadavka na medzinárodnú pomoc ale e, nerieši to situáciu. Ešte stále sú milióny ľudí v Iraku, Afganistane, Libii a inde, ktorí e, sú obeťami týchto e, tohto násilia. E, ktorému sú vystavené, ktorému je vystavené civilné obyvateľstvo, školy, nemocnice a ďalší. Dosť stačilo. Dokonca aj vojna má svoje pravidlá a nastal čas, aby sa tieto pravidlá dodržiavali. Ďakujem. Muchísimas gracias, señoría, por su... Ďakujem pekne za tento vynikajúci popis. Medzi nami sú dnes aj zástupcovia delegácie pre Palestínu. A e, predsedovi tejto delegácie by som e, rada udelila priestor na vyjadrenie. Chcela by som privítať aj e, zástupcov delegácie pre vzťahy s Izraelom, ale dnes z nich nikto nemohol prísť. a Máme tu pritomných, ale aj e, veľvyslancov Palestíny a Izraela, tí e, sa budú tiež môcť vyjadriť. Ďakujem veľmi pekne. Poviem rade by som chcel povedať, že nie som podpredsedom, ale členom delegácie pre vzťahy s Palestínou. Um, pri tomto zasadnutí delegácie pre vzťahy s Palestínou sme už rokovali o tejto správe pani Davisovej. Chcem jej týmto uh, srdečne poďakovať, pretože ona naozaj jasne poukázala na to, o aké porušenia tam konkrétne išlo pri tomto zásahu v Gaze. A ja by som ešte raz eh, rád pripomenul v roku 2014 sme tu v parlamente prijali správu, v ktorej sme e, toto všetko odsudili, ale samozrejme je jasné, posledné rozhodnutie septem, e, e, parlamentu septembra 2015 spomína aj výzvu pre vysokú predstaviteľku, aby začala tejto veci konať. A ja by som chcel ešte povedať, že v marci sme sa snažili o cestu do pásma Gazy ale aj sme sa stiažovali tu v parlamente, aj e, e, verejne nebolo nám umožnené e, túto cestu zrealizovať, navštíviť pásmo gazy, skontaktovať sa s ľuďmi tam a z prvej ruky zistiť, čo sa tam všetko dialo a deje. Je jasné, že došlo tam k masívnemu porušovaniu ľudských práv. Ešte by som chcel povedať niečo ďalšie. Niekedy hovoríme o terore, ktorý je potrebné odsúdiť. A keď e, sa pozriete, že e, v Palestine naozaj e, dochádza k štátnemu teroru, ale to je presne toto. Izraelská armáda je oficiálny e, e, e, štátny teror, ktorý predstavuje veľmi veľa obetí, ktorý vytvára veľmi veľké počty obetí a my sme presvedčení, že treba, aby sa to zmenilo tam v krajine, ale aj Európska únia musí zmeniť svoj postoj, musí Eh, urobiť väčší tlak na Izrael. A sme presvedčení, že ak sa chceme dopracovať ďalej, musíme vyvinúť väčší eh, eh, tlak. Sme toho názoru, že proces oslo teda je zamrazený, nehybe sa ďalej, nie sú tam žiadne perspektívy, že by tento proces mohol bežať ďalej. A nekončí sa ani e, teda okupácia, e, čo, to by bolo dôležité na vytvorenie toho riešenia dvoch štátov. Ak sa to nepodarí, naďalej tie budeme mať e, tieto scény násilia, porušovanie ľudských práv, tak ako sme tomu boli svetkami v pásme Gazy. My ako Európsky parlament musíme podporovať mierový proces a je naozaj na čas, aby sme teraz už začali diskutovať aj o konkrétnych opatreniach, ktoré sa musia prijať voči izraelskému regiónu, aby sa aj zmenila politika v súvislosti s osídľovaním. To zastavilo e, mierový proces, e, porušovanie ľudských práv v pásme Gazy e, musí ukončiť aj teda v palestinských oblastiach a treba aj jasne odsúdiť e, teroristické e, činy organizácií alebo jednotlivcov. Som presvedčený, že správa pani Davis, ešte raz jej srdečne ďakujem, predstavuje veľmi dôležitý nástroj v tejto súvislosti. Musíme ho aj ako Európsky e, parlament správne Eh, uplatňovať, aby sme sa zasadili za koniec porušovania eh, ľudských eh, práv a aby práva palestinského ľudu sa začali rešpektovať, aby sa vytvorili dva nezávislé štáty. Ďakujem pekne. Teraz dostanú slovo naši kolegovia, pán Preda. Ďakujem. pani predsednička. E, ďakujem pani Davis za jej predstavenie správy členom nášho výboru. Samozrejme, ako aj ona povedala, možno iba vyjadriť poľutovanie, že táto správa bola vypracovaná bez toho, že by ste mali možnosť priamo na mieste, e, alebo tak povediať v teréne, e, zisťovať e, situáciu. A to považujem za istú slabú stránku správy ale ja nie som žiadny vojenský odborník a myslím si, že Takáto správa by mala predovšetkým odrážať aj názory vojenských expertov, pretože eh, aj toto hľadisko je veľmi dôležité. Eh, ja eh, som videl video, ktoré na mňa urobilo veľký dojem to video ukazuje, že e, Gaza skutočne, e, teda e, predstavitelia pásma Gazy používali ľudí ako ľudské št- štíty tým, že ich nutili e, vystúpiť na strechu domov. E, takisto som videl video s tými e, tunelami, ktoré boli vykopané z Gazy do Izraela. A zaujímalo by ma, akú úlohu v tejto správe sa, aká úloha sa v tejto správe pripisuje vojenským expertom, pretože naozaj my môžeme vidieť, pozerať na tieto videá, môžeme e, ich považovať za veľmi pôsobivé, ale je dôležité vedieť, či boli konzultovaní aj vojenskí odborníci. A teraz, keď mám hovoriť z politického hľadiska, v roku 2015 zaznamenávame 40 rokov vzťahov medzi eh, Úniou a eh, Izraelom a eh, tu v parlamente sa neprestane stigmatizuje Izrael, ale netreba zabúdať na to, že to je jediná demokracia na Blízkom východe. Včera nastali nejaké ďalšie napätia, ktoré sú spôsobené tým, že niektoré výrobky izraelské boli označené e, a toto je veľmi nešťastný vývoj situácie týkajúci sa e, územia za zelenou líniou. E, nám Izraelčania právom vyčítajú, že príjmame opatrenia, ktoré sa míňajú účinkom a že tá situácia, ktoré sú oni vystavení, nemá páru inde vo svete. My na to nemáme jednoducho odpoveď. A podľa mňa, pokiaľ ide o gazu, ten skutočný problém je v tom, že e, v podstate e, by sme pod, podporením tohto územia gazy podporili e, teroristickú organizáciu a organizáciu, ktorá e, vládne v Gaze. A, e, takže nám naozaj vyčítajú, že my si robíme, e, my, my sa skôr zameriavame na Izrael v Európe ako na Hamas a myslím si, že to je veľká chyba. Pán Panceri? Toto je naozaj, toto je politický problém, to podporujem, je tomu tak, pán Panceri. Áno, je tam politický problém a obzvlášť z e, tohto iného pohľadu, ktorý mám ja, od, ktorá líši sa od pohľadu kolegu Preda. Vychádzame e, z toho, že sa ešte nezačal naozaj s mierovým procesom, pretože um, Izrael má obrovskú zodpovednosť voči teda o, tým okupovaným územiam a toto všetko vychádza z, tým, ne, z toho nepriateľstva, eh, ktoré zamedzuje Izraelu začať s mierovým procesom. Potom samozrejme je tam veľká zodpovednosť aj Hamasu, ale nezabúdajme eh, na to, eh, z čoho to všetko pochádza. Ja chcem poďakovať pani Suskin Davis. Celú prímnosťou musím povedať, že je tam aj už tá irónia v tejto operácii Izraela, ktorá sa volala operácia operatívna eh, marža. Zdá sa mi, že sa hovorí, že tam bolo 6 tisíc eh, eh, leteckých zásahov, 5 tisíc na zemi, pozemných. Ja, bol tam veľmi veľa obetí na životoch medzi deťmi. Je z tohto všetkého zrejme, že tu ide o vojnové zločiny zo strany Izraelu, pokiaľ ide o toto masívne bombardovanie Eh, osobnej oblasti v eh, Rafa. Izraelské eh, síly môžu teda veľmi neprimerane vykonávať odvetu za smrť jedného z izraelských vojakov, takže naozaj tam došlo k vojnovým zločinom pretože akákoľvek operácia, e, ktorá sa robí, tam treba naozaj e, rozlišovať medzi civilnými a vojenskými cieľmi. E, toto sa v, tej, v tomto prípade nerobilo, to je naozaj veľmi závažné. Teraz by som chcel povedať ešte ďalšiu vec. Keď sa hovorí o Izraeli, bojím sa, že potom sa dopracujeme do určitého bodu a potom začne s, s vlastne s takými e, rôznymi prepojeniami, kde sa sa ďalej. Takže k vyšetreniu došlo a teraz už treba sa zabrať tým, ako ukončiť e, tento cyklus beztrestnosti. Niekto e, povedal, že by sa malo začať so sériou operácií embargo zbraní voči Izraelu aj teda palestinským zbrojným silám ja Treba ale, myslím, nad týmto považovať, ak e, sa naozaj e, overili tieto skutočnosti, je dôležité, aby medzinárodné spoločenstvo prijalo e, veľmi vážne opatrenia, opakujem, nezávisle od teda hodnotenia, ktoré máme pre tento izraelsko-palestinský konflikt, treba ale vážne prijať určité opatrenia, pretože síly tam v teréne, a opakujem, nikto neobvinuje iba jednu stranu sú sily, e, ktoré sú teda objektívne si navzájom nerovné a keď vychádzame e, z tohto predpokladu, e, môžeme sa pozrieť tak jasnejšie na tento problém. A po tejto vynikajúcej práci, ktorú ste odvietli, po tejto, neza, po tejto nezávislej štúdii, ako je možné zabezpečiť, aby sa tento cyklus násilia preťal? Uh, ďakujem veľmi pekne, uh, pani predsednička. Uh, ďakujem pani Davis za jej veľmi silnú prezentáciu. Tá bola naozaj veľmi ťažká. Ťažko by sa to dalo zosumarizovať, je naozaj veľmi detailná. Ja vám za to veľmi pekne ďakujem, že ste cestovali do Bruselu a že ste boli pripravená zúčastniť sa tejto diskusie s nami. Jeden z problémov, ktoré e, vždy vyvstáva v súvislosti s e, prácou takéto vyšetrovacej komisie je, že e, predstavujú veľmi veľa práce. Ja som bol súčasťou takýchto podobných prác. Problémom je, čo bude ďalší krok, čo sa stane ďalej. Európsky parlament sa snažil vás pozvať sem do Európskeho parlamentu, robiť z toho ďalšiu takú verejnú Eh, otázku, aby sa to postalo ďalej na verejnosť. Eh, a ja sa zamýšľam na a to je moja prvá otázka pre vás. Vy ste uh, eh, sudkyňou Najvyššieho súdu, vysoko, vysoko rešpektovaná, máte za sebou excelentnú kariéru. Keď vás požiadali uh, z OSN, aby ste toto urobili, museli ste mať vy sama určité pochybnosti či e, budete schopná to e, urobiť, či sa budete e, môcť pridržiavať princípov a hodnot, hodnot ktoré sú pre vás dôležité. A videli ste, čo sa stalo k tej, v súvislosti so správou tej Golsonskej komisie. Ja nebudem vás žiadať o váš názor k tomuto. Podľa mňa to bolo, bola tiež dôver, dôveryhodná Eh, teda štúdia, všetko tam však nebolo správne realizovateľné. Takže chcel som sa eh, spýtať, či ste nemali pochybnosti, že takýto podobný osud by mala aj eh, vaša štúdia a že veci teda by nemuseli sa odvíjať odlišne. A chcem sa potom ešte spýtať, ako to momentálne vyzerá. No už vy ste vypracovali vašu správu, odovzdali ste ju, ako vnímate aktuálny stav čo e, sa s ňou deje. Môžete sa rozhodnúť aj neodpovedať, ale my e, teda tu zastupujeme krajiny Európskej únie. Niektoré e, z nich sú zastúpené v napríklad Bezpečnostnej rade OSN. Aké by bolo vaše posolstvo pre nás? Ako by sa malo ďalej nakladať s vašou správou? A hovorili ste o tom, že sa treba pozerať na vašu správu, aj keď teraz vnímame ďalšiu vlnu násilia, ktoré tam dochádza. To, čo sa snažíme robiť my ako Európsky parlament a Európska únia celkovo, je deeskalovať to napätie, obe strany e, primeť, aby sa vrátili k rokovaciemu stolu ale to e, sa môže e, e, dokázať iba, ak sa bude rešpektovať medzinárodné právo, humanitárne právo, ľudské práva. A my sa my pritom ignorujeme také dôkazy, ako spomínate vy vo vašej správe, tak ako potom sa môžeme spravať aj teda voči tým stranám, obom stranám tohto konfliktu. To je všetko z mojej strany. Ešte raz vám chcem úprimne poďakovať za vašu správu. Problema tenemos un problema de tiempo. Eh, ten... Eh, je to eh, nielen politický problém, ale máme aj problém s časom, pretože 8 ľudí sa ešte prihlasilo o slovo a e, potom, e, keď vystúpia, poprosíme pani Davisa o odpoveď. Viem, že je to nepríjemné, ale musím vás požiadať o to, aby ste boli veľmi struční. Ja, ik zal eh, Nederlands spreken. Ehm, ook ik wil, eh, wil u van harte danken, mevrouw Davis, in de eerste... E, ja by som, eh, pani Davisová, sa chcel v prvom rade poďakovať za to, že ste prišli medzi nás a ďakujem vám aj za vaše vystúpenie a zároveň ďakujem vám aj vášmu týmu za vykonanú prácu, e, ktorej cieľom bolo lepšie pochopiť e, tento konflikt. E, ja som si prečítal vašu správu a opätovne som bol pobúrený a šokovaný bio, extrémnym násilím, ktoré charakterizuje tento konflikt. A neviem, či slovo konflikt je primerané, pretože hovoríme o zabíjaní, o deštrukcii, ktorú spôsobuje jednak izraelská armáda, ale aj Hamas. Podľa mňa to je len jeden z prvkov tohto konfliktu, ktorý trvá už celé ročia. Je to iba jedna z fáz tohto dlhotrvajúceho konfliktu medzi Izraelom a Palestínou konflikt, ktorý nejako nevedie k zlepšeniu situácie. E, pani e, e, Davis, ten trvalý mier, to je riešenie, ktoré môžu dosiahnuť iba tieto strany, to znamená Izrael a Palestína. A aj bežní občania hovoria o tom, že my e, obhajujeme ľudské e, práva dvoch národov, pretože tu ide o e, porušovanie ľudských práv na jednej aj na druhej strane a je potrebné chrániť občanov, ale treba zároveň rešpektovať medzinárodné humanitárne právo, ako aj základné princípy proporcionality, a aj e, použité násilie musí byť samozrejme odôvodnené e, vždy je potrebné vychádzať z rešpektovania medzinárodného humanitárneho práva. Predovšetkým nesmú, e, nesmie žiadna strana používať svojich vlastných ľudí ako ciele v tomto konflikte a nemôžu potom e, násilie páchané proti civilnému obyvateľstvu použiť ako zamienku na útoky. Blokáda Gazy to je vec, ktorá, ktorá neviedla k tomu, aby bol oslabený Hamas, ale tí, ktorí trpia v dôsledku blokády, to sú tí bežní občania, ktorí žijú v, na tomto území. Uh, Máme tam 1,8 miliónov palestínčanov, ktorí trpia a nevidia konkrétne riešenie. Ako vnímate prijatie vašej správy medzinárodným spoločenstvom? Izrael z vlastnej iniciatívy vypracoval protisprávu, aby e, tam nejakým spôsobom vyvrátil obvinenia z OSN. Čo by ste vy teda odporúčili, pokiaľ ide o vnímanie tejto správy OSN a hlavne pokiaľ ide o príliš uh, um, liberálne rules of engagement, čiže možnosti nasadenia alebo použitia vojenských um, síl? Teraz Ehm, nech sa páči delegácia pre Palestínu. Ďakujem. Pán Neuser, ďakujem pekne pani eh, Devi za vašu správu. Tá má samozrejme jednu veľkú chybu a to, že ste eh, nemohli eh, na mieste v teréne vyšetrovať a pýtame sa, prečo Eh, spomína sa tu stigmatizácia Izraela, ten eh, permanentne sa zdráha napríklad eh, umožniť prístup aj európskym poslancom do pásma Gazy v súvislosti s poslednou delegáciou. To bolo tak, že v roku 2012 mal naposledy prístup a videli sme, aká zložitá bola situácia tam. Pre mňa to bola situácia ako v nejakom e, e, open air väzení. E, ľudia tam jednoducho nemajú žiadnu, žiadne východisko. Nemusíme tu diskutovať o tom, či je tam potrebná nejaká vojenská expertiza alebo nie. Niekto, kto sa zasadzuje za ľudské práva, je jasné, že tam zomrelo 1500 civilistov, z nich bolo 500 detí a to je masívne porušenie ľudských práv. Otázka, ktorá eh, tu pre mňa vyvstáva, je, ako s tým budeme narábať, aké Európska únia. Máme veľa projektov v pásme Gazy, ktoré sú financované, spolufinancované eh, našimi daňovými poplatníkmi. Ide tam humanitárne projekty, ktoré majú zlepšovať prístup k vode, eh, kanalizáciu. Podobne tieto projekty boli poškodené a naši daňoví poplatníci sa právom pýtajú, či Európska únia chce stále znova tam pumpovať peniaze, keď e, sa musíme obávať, e, že skôr či neskôr e, v prípade nejakého konfliktu budú z izraelskej strany tieto veci znova zničené. Nechcem, aby ste dávali politické odporúčania, ale predsa len by som z vašich úst rád počul nejaké hodnotenie, ako by sme to mali pretaviť do reality z, Európskej, z strany Európskej únie. Je potrebné, aby tu nebola ďalšia stigmatizácia zo strany Izraela, aby sa inak postavili k Európskemu parlamentu. v zásade e, si nevieme pomôcť ako Európsky parlament či voči tejto situácii, ktorá e, je orientovaná na všetko iné, len nie na dohodu, pretože e, posilňuje naďalej extrémistov e, na oboch stranách. Tack eh, ordförande. Tack fru Davis för eh, redogörelsen. Ďakujem pani Davis za túto správu. Myslím si, že sme všetci šokovaní a dojatí eh, pred to utrpenie, ktoré sprevádza izraelsko-palestinský konflikt. Ja, sama som, ja sám som mal možnosť navštíviť e, toto územie a videl som dôsledky tohto konfliktu. Sú obrovské a sú očividné. E, táto analýza e, však postrada podrobnejšiu, e, tá, teda táto štúdia postrada podrobnejšiu analýzu tohto konfliktu. E, e, vláda na strane Gazy je ovládaná teroristickou organizáciou Hamas. V správe je uvedená, uvedený úsek, kde hovorí, že Izrael by mal E, zastaviť používanie e, niektorých vojenských systémov, ale Hamas na druhej strane takisto systematickým spôsobom e, využíva protiizraelskú, protisemickú politiku a so svojimi požiadavkami spája mnohé podmienky a tieto sú čoraz e, náročnejšie. E, takže pokiaľ sa e, nám nepodarí toto všetko zohľadniť, tak nebude nám jasné, o čo vlastne ide v pásme Gazy. Okrem toho je tu ďalšia vec. Izrael je neprestajne vystavovaný násiliu a, úsi- a útokom z južnej strany Izraelu a otázka je, či naozaj Izrael nemá právo sa brániť, pretože toto právo mu v zásade um, dávajú um, medzinárodné um, dohovory. Um, Izrael potrebuje mať uh, jasnú víziu budúcnosti ale tú viziu, e, tá vizia predpokladá to, že, že zmizne terorizmus aj antisemické útoky e, proti Izraelu, ktoré narušajú jeho perspektívu e, tie udalosti znamenajú, že Izrael má právo sa brániť tak, e, ako to ustanovujú medzinárodné e, dohovory. A e, my všetci sa chceme vyhnúť násiliu. Toto násilie sa musí zastaviť a treba nájsť také riešenie, ktoré by umožnilo vytvoriť nezávislý palestinský štát, ale zároveň Izraelu žiť v bezpečí. E, otázka je, e, ako pristupovať k tým faktorom, na ktoré sa tu poukázalo a ako niektoré prvky uvedené v tejto práve e, podrobiť hĺbšej analýze. Toto je moja otázka. Prepačte, že to opakujem, ale myslím si, že už s ohľadom na ostatných e, by ste sa mali snažiť e, obmedziť či skrátiť svoje vystúpenia, pretože v opačnom prípade nebude mať pani Davis čas odpovedať na vaše otázky. Senora Austrevičius. <laughs> Ačiū pirmininkai, aš neišgirdau jūsų žodžių. Atsiprašau. <clears throat> Pone Davis, ačiū už jūsų pranešimą. Tai nebuvo vien tik tai pranešimas. Pani Davis, e, chcel by som sa poďakovať za vašu správu. A nie je to len správa. Videl som, že e, ste boli aj silne dojatá, keď ste hovorili o tom, ako ste zisťovali, aká je tam situácia. Ale takisto e, ľutujem, že ste sa nemohli priamo e, v teréne rozprávať s ľuďmi. Mám k tomu niekoľko pripomienok. Izrael ako ostatné štáty má ústavné právo brániť sa a zaistiť bezpečnosť svojich občanov. To musíme uznať a musíme, by toto právo si osobujeme a musíme ho priznať aj Izraelu. A pokiaľ Hamas bude pokračovať vo svojom odhodl- odhodlaní e, zničiť Izrael, tak e, tá bezpečnosť je nemožná. To nám je jasné. E, aj na palestinskej strane boli obete, ale väčšina z nich boli skutočne civili. Je to však logické, pretože Hamas používa ľudí ako ľudské št- Titi. Myslím si, že je to neludské, pretože to robia úmyselným spôsobom. Myslím si, že by sme sa mali vyhýbať tomu, aby na e, ktorejkoľvek strane dochádzalo k takýmto obetiam. Je tam skutočne vojna, hoci nebola vyhlásená e, to, tá posledná vlna násilia, to, to e, uh, že civilné osoby boli na uliciach obeťami nožových útokov. To je niečo, čo by sa nemalo stávať v 21. storočí. Sú to prejavy nového typu terorizmu. Mám otázku. V poslednej časti vašej správy ste vyjadrili nádej, že obe strany, aj Palestína, aj Izrael, budú e, nejakým spôsobom reagovať. Ale ak k tomu nedôjde, čo si myslíte, že sa stane? Pani Post? Ja, tak. Och, tack för eh, redovisning av rapport. Eh. Ďakujem za túto správu. Ja som si vypočula všetko, čo povedali moji kolegovia a chcela by som takisto niečo povedať. Najprv by som však chcela odpovedať Ehm, je to správa, ktorá vychádza z ehm, ľudských práv a nie je to správa, ktorá má niečo dočinenia s ehm, vojenskými odborníkmi. My hovoríme o ľudských právach a o ich porušovaní už od roku 1948 funguje dohovor o ochrane ľudských práv a je to aj e, rok, kedy, bol, e, kedy vznikol Izrael. E, myslím si, že to, toto násilie v konfliktných situáciách je veľmi očividné, ale my hovoríme o vzťahu medzi Dávidom a Goliášom, lebo nesmieme zabúdať na to, že v správe sa presným spôsobom e, uvádza, akým spôsob, a ako sa e, stavia medzinárodné spoločenstvo k tomuto vývoju. A takisto by som chcela upozorniť na e, to, ako Izrael pristupuje k dodržiavaniu medzinárodnoprávnych záväzkov. V článku 30 sa e, e, jasne hovorí, že je potrebné, aby sme uplatňovali e, tie nástroje, ktoré máme k dispozícii. Ale čo máme urobiť? Musíme sa znova stretnúť, musíme sa snažiť nejakým spôsobom naplniť to e, vyhlásenie či tú deklaráciu, ktorá bola prijatá v roku 2014. A pokiaľ ide o e, medzinárodné spoločenstvo mimo Európy toto systematickým spôsobom odmieta spolupracovať. E, Vynára sa teda otázka, či e, pásmo Gazy je v súčasnosti bezpečným územím. Dos últimas palabras, el señor Gerike y el señor Taylor. Señor... Pán Gerike. Ja, ich möchte einfach nochmals noch darauf hinweisen, dass die Situation Situácia v Gáze v samotnom Izraeli je vlastne výsledkom vojny, ako sa zdá. Ja mám viac detí a To je otázka, ktorá tu nie je na diskusiu, ale jednoducho by som chcel poukázať na to, že deti sú používané ako ochranný štít. Uh, mladí ľudia v uniformách, to už sa nedá rozlíšiť, keď oblečú do uniforiem, či sú to vojaci alebo deti. Hovorí sa o obsadení pásme Gazy už nie sú Židia, ale hovoriť tu o priateľskom spolužití je veľmi ťažké. Hamas bol demokraticky zvolený a hrozí Izraelu totálnym zničením. Prepačte, ale u nás v Nemecku tento pojem znamená niečo, čo nie je vôbec dobré. Hovoriť o spolupráci považujem za veľmi zložité keď hovoríme o osídľovaní, tak je to niečo iné. Tu nejde o land grabbing alebo o uchmacovanie pôdy, ale jednoducho tu dochádza k výmene pôdy. Tu nejde o to, že by si jednoducho uchmatli nejakú pôdu a začali tam stavať. Pretože uchmacovanie pôdy je vojenský termín. Potom výstavba domov v Gaze. Nepožíva sa tam betón, ale ten betón ide do výstavby tunelov. A potom tie domy samozrejme nevydržia nápor vetra, keď e, ten betón nepožíva výstavbu domov. E, musíme si dávať pozor na to, čo tu financujeme, čo tu podporujeme. E, je to vojna. A táto vojna hrozí, ohrozuje Izrael jednostranne že tu funguje tajná služba. A musíme sa pozrieť aj na veľkosť Izraelu. Keď sa pozriete na obrazovku, eh, Izrael je taký veľký ako euro, alebo 10 centová minca, nie je väčší. A preto sú tu eh, isté iné možnosti. A pokiaľ ide o eh, riešenie, v Iraku dochádzalo k zabíjaniu 100 tisícov. A neprive o tom toľko. Mali by sme si objasniť, prečo stovky detí e, zomierajú od hladu e, v Sýrii, v táboroch, ktoré sú podporované OSN. Jednoducho na všetky tieto veci musíme poukázať. Ďakujem veľmi pekne. Pán Taylor, ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Ďakujem pani McGowan Davis. Toto je naozaj veľmi zložitá správa. Mám iba dve otázky pre vás, ale skôr než ich položím, musím najprv povedať niečo o tých veciach, ktoré sa tu povedali. O konflikte medzi Izraelom a Palestínou. Áno, samozrejme, Izrael má právo brániť sa, ale v skutočnosti si myslím, že s tou eh, mocou, ktorú má Izrael, eh, by mala prísť aj zodpovednosť a nemali by sme tam vidieť vojnu, nemali by sme tam vidieť blokádu gázy alebo blokádu budovania, osíľovania alebo neúmerné reakcie najmä zo strany civilistov a kolektívne prestanie komunity. Ja som bol v pásme Gazi a bolo to veľmi bolestivé. Vaša správa je veľmi vítaná a mám dve otázky. Akú praktickú podporu ste dostali od delegácií EÚ do Palestíny a Izraela a členských štátov EÚ? Máte pocit, že EÚ a členské štáty robia dosť preto, aby podporili vašu prácu a predovšetkým vysoká predstaviteľka a čo môžeme urobiť, aby sme vám čo najlepšie pomohli e, vo vašom úsilí. A druhá otázka je zrejme taká istá, ktorú položili iným spôsobom iní. Ide o jedno z vašich odporúčaní. Vy poukazujete na nedostatočné presadzovanie odporúčaní a uplatňovanie odporúčaní e, predchádzajúcich správ OSN. Čo sa musí stať, aby došlo k uplatneniu e, týchto odporúčaní? A ďakujem veľmi pekne. E, prepačte, že vás tak ženiem, ale chcem mať istotu, že pani McGowan Davis e, bude mať šancu odpovedať na všetky tieto otázky, ktoré ste položili. A potom dám slovo predstaviteľom veľvyslanectiev, ak budú si prehovoriť. Takže najprv pani Davis. Dobre. Dostala som množstvo otázok a väčšina z nich sú rečnícke, pretože ja ich neviem zodpovedať, pretože nie som politická predstaviteľka. Ja si iba robím svoju prácu tak dobre, ako sa dá. A potom som odprezentovala správu, čo bolo mojou úlohou. Chcela by som sa vyjadriť k obave, ktorú vyjadril francúzsky delegát. E, pýta sa, či tam mala byť armáda zapojená. To nespochybňujem. E, myslím si, že by sme boli lepšia komisia, keby sme mali aj vojenského komisára. To je odpoveď pre tých, ktorí sa pýtali práve na toho vojenského predstaviteľa. Naozaj by bolo veľmi dobre, keby sme tam mali vojenského predstaviteľa, ktorý je na tieto otázky odborníkom, ale musím povedať, že sme mali e, vojenského odborníka, ktorý mal skúsenosti e, z takýchto terénnych operácií a poskytol nám odborné rady, pokiaľ ide o skúmanie fotografií, pretože my sme mohli preskúmať iba fotografie a zistiť tak, aké zbranie sa použili a Rozprávali sme sa aj s mnohými vojenskými odborníkmi, mnohí z nich boli z Izraela a snažili sme sa nejakým spôsobom doplniť tú expertízu, čo nám tam chýbala. A niekto hovoril, že e, vojenská expertíza a vojenský pohľad nie je relevantný, ale s tým nesúhlasím, pretože toto je vojna a e, my sme sa zamerali predovšetkým na humanitárne právo a mnohé z tých incidentov, ktoré sme skúmali, boli porušením humanitárnych pravidel. Niektorí z vás hovoria, to bolo jasne toto, jasne tamto, ale musím povedať, že to nie je také jasné. Uh, Eh, pokiaľ ide o medzinárodné humanitárne právo, hlavne keď eh, nemáte prístup k takým informáciám, ktoré potrebujete, aby ste mohli eh, posúdiť, aký tam bol vojenský cieľ, aké zbranie sa tam vybrali, na čo ste mysleli skôr, než ste zhodili dvojtonovú bombu na dom, kde bolo 19 ľudí. My sme tieto odpovede nemali. Myslím si, že sme veľmi opatrne vyberali slova, aby sme zistili, kde je to mínové pole. A to sú nešťastne zvolené slova. Kde sú tie problémy? E, museli sme sa pozrieť na to, či sú tam politické prostriedky, zdroje, e, tak aby sa e, ľudia dostali do terénu a mohli robiť skutočne profesionálne vyšetrovanie, ale to sme nemali. Nemali sme tie zdroje a nebudem hovoriť o mnohých týchto veciach. To bolo záležitosťou OSN. My sme pracovali v obmedzených podmienkach a urobili sme, čo sa dalo v týchto obmedzených podmienkach. My sme nechceli hodnotiť Davida a Goliáša. Jednoducho sme sa chceli pozrieť na medzinárodné humanitárne právo a právo v oblasti ľudských práv. A snažili sme sa merať každú skupinu podľa týchto noriem, ktoré sú spoločné pre všetkých. Takže to sme sa snažili urobiť. Čo sa stane so správou? Zrejme ju uložia na policu a tam stvrdne. Ale treba nejako zmeniť dynamiku v tomto regióne a momentálne som musím povedať, že to skoro spadla zo stoličky, keď som minulý týždeň zistila, že prezident Obama sa už vzdal my stále pracujeme, pracujeme, ale dúfam, že Európska únia sa nevzdala a že urobí naozaj všetko, čo sa dá, aby urobila to, čo treba urobiť. Aby zodpovedala všetky tie otázky, eh, pokiaľ je o to, čo treba urobiť. Treba pre Izrael dohodnúť mier, eh, Takisto treba podporiť právo palestínčov na seba určenie. To sú dve stránky jednej mince. Myslím si, že mnohí ľudia um, vedia, ako by vyzerala e, záverečná dohoda, ale chýba tam politická vôľa v regióne, aby sa dospelo k tejto dohode. Toto nie je otázka pre e, súdkyňu na dôchodku, ale možno je to otázka pre tých, ktorí pracujete v politike a nemôžem vám povedať, čo by sa malo stať e, ja sa obávam toho, že tí, ktorí to páchajú, vyjdú z toho beztresne. A musím povedať, že Izrael naozaj urobil všetko preto, aby poskytol informácie na internete. Treba pozorne sledovať tieto správy a informácie. Počula som o možných zatknutiach tých, ktorí boli zodpovední za situáciu v Gaze Niečo také som čítal v New York Times pred niekoľkými dňami, ale jednoducho musíme sledovať situáciu a musíme sa snažiť vyvíjať nátlak na skupiny, e, pretože najlepšie by bolo, keby miestne samozprávy urobili svoje vlastné vyšetrovanie a my sme tam len ako doplnok. Ale pani Suda už má pripravené predbežné vyšetrenie a tam sa žiadajú e, štáty, rôzne štáty, aby pomohli pri tomto vyšetrovaní. Veľmi radi to urobíme, pretože predtým, keď som bola do tohto zapojená, Eh, musím povedať, že som bola vo výbore odborníkov, ktorý skúmal Galstonovú eh, správu. Skúmali sme, či niektoré odporúčania eh, sa realizovali alebo nie. A po druhé, musím povedať, že v roku 2010 som bola v pásme Gazy a viem, ako ťažko sa tam žije ľuďom na tomto kúsku zeme, ale tento raz sa nám tam nepodarilo ísť. A to má dočinenia s bezpečnostnou situáciou na Sinaji. To nebolo veľmi dobré, ale urobili sme, čo sa dalo za daných okolností. A nemôžeme tvrdiť viac v našej správe, než sa nám podarilo zistiť vzhľadom na obmedzenia, v ktorých sme pracovali. Aké ste tu mali ešte ďalšie otázky? No a nakoniec, pokiaľ ide o to, či táto správa bude sedieť na polícii alebo nie, keďže sme rok na tom pracovali, myslím si, že to počujete, keď čítam výpovede svetkov, že sa snažím prezentovať ich hlasy. A človek tam ide a ľudia hovoria, a tentokrát sa niečo zmení, keď sa budeme s vami rozprávať? A ja im poviem, asi nie, ale aspoň zaznamenáme to, čo nám poviete. Máte zachytené ich hlasy a keď niekto raz bude mať prostriedky a bude e, trestne stíhať to, čo sa deje, tak e, nakoniec sa učiní spravodlivosti za dosť. Muchísimas gracias. Ďakujem veľmi pekne. Zastupcovia veľvyslanectiev, chcete sa vyjadriť? 3 minúty. Prepačte, máte asi 3 minúty, naozaj nemáme príliš veľa času, skúste sa e, obmedziť iba na to dôležité. Takže nech sa páči pani Bejla Tal, e, ktorá je poradkyňou izraelského veľvyslanectva. Chcela by som zdôrazniť, že my si vážime eh, Mary Davis a jej pozíciu v OSN pri vyšetrovaní situácie v Gaze. Vážime si ju za to, že je naozaj spravodlivá voči obidvom stranám. Mandát eh, v sudkyni Davis bol udelený OSN. OSN je medzinárodná aréna, ktorá stanovila veľmi špecifickú protiizraelskú agendu. Zamerala sa predovšetkým na izraelsko-palestínsky konflikt. V posledných deviatich rokoch rada v OSN e, vydala viac e, rezolúcií proti Izraelu než e, všetky ostatné štáty na svete. Samozrejme, všetky moslimské arabské krajiny hlasujú proti Izraelu, ale súdkynia Davis nemá kontrolu nad tým, ako sa hlasuje v tejto rade. Je veľmi dôležité preskúmať operácie e, na základe víziev, e, ktorým e, Izrael čeli nielen v pásme Gazy, ale aj na západnom pobreží Jordánu. Musí bojovať proti teroristickým organizáciám, ako je Hamas. Ale štáty, ktoré majú Eh, demokratické systémy môžu preskúmať túto situáciu zo svojho pohľadu. Aká je teda táto humanitárna situácia, keď tam máme také štáty ako eh, Líbia a Sýria? Sudkynia Davis eh, hovorila aj o tom, že sa treba pozrieť aj na humanitárnu situáciu v takých krajinách, ako je Jemen. Tam sa ale nedie vôbec nič. Tam nedochádza k odsudzovaniu tohto porušovania ľudských práv. Izrael má e, prostriedky aj politické, aj vojenské a môže riešiť e, tvrdenia o porušovaní e, ľudských práv. To sa odrazilo aj v správe. Každá sťažnosť alebo každá informácia, ktorej sa hovorí o porušovaní ľudských práv, je skúmaná veľmi podrobne vojenským generom. Tieto vyšetrovania vychádzajú e, z výpovedí e, vojakov, izraelských vojakov, ale aj palestínčanov, ktorí boli svetkami uvedených incidentov. A hoci sa plne implementuje izraelský právny systém, treba si položiť otázku, aká bola miera vojenskej expertízy, ktorá tvorila základ tejto správy, alebo do akej miery sa uplatňovalo medzinárodné humanitárne právo pri vypracovaní tejto správy. Štát Izrael má svoje e, pochybnosti. My sme poskytli súdkyni David všetky potrebné informácie. Izrael e, plne dodržiava IHL a e, váži si všetky inštitúcie, ktoré spolupracovali na tento správe. Eh, generál Klaus Naumann, eh, ktorý navštívil Izrael, povedal, že izraelské jednotky konali úmerne s tým, čo sa žiadalo v takomto konflikte a konal eh, na základe princípu proporcionality. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne. A teraz dávam slovo palestinskému veľvyslancovi. Nech sa páči. Pani sudkynia, ďakujem vám za vašu správu, ktorá nás veľmi dojala. Ďakujem aj pani predsedničke výboru pre ľudské práva Európskeho parlamentu za to, že nám umožnila vystúpiť. E, my tu hovoríme e, že je potrebné počútať a je zvláštne počúvať e, o správe, ktorej e, objektom alebo predmetom sme my. Ja musím povedať, že to vyhlásenie, o ktorom hovorila moja predrečnička, respektíve tá deklarácia OSN, e, je niečo, čo vítame. Naši izraelskí kolegovia však vyhlasujú, že sú proti diskriminačnému zaobchádzaniu, že sú proti tomu, aby sa e, obnovili konflikty, k akým došlo v pásme Gazy v roku 2014 a už ani nehovoriac o 100 tisícoch palestinčanov, ktorí sú dnes bez pristrešia, prišli o svoje domovy a takisto v roku 1948 sa začal tento proces, ale keby naši izraelskí kolegovia rešpektovali medzinárodné právo, tak by museli e, kriticky hodnotiť postup ich vlády, ktorá pokračuje v osidľovaní e, palestinských území a mali by vyhradiť, vyhlásiť, že toto je politika, ktorá nie je správna. To platí aj pre všetkých Európanov. Ehm, pretože to rozhodnutie, ktoré prijal Európsky parlament a podporilo ho 28 členských štátov EÚ, tak naozaj ehm, myslím si, že to nemôžeme akceptovať. Ak vy nie ste spokojní, pane, s postavením ehm, Palestíny a pokiaľ nerešpektujete názor, že tie nové osídlenia sú nelegálne z hľadiska medzinárodného práva a je porušované medzinárodné, e, sú, medzinárodné, sú porušované aj ľudské práva. Všetky aktivity spojené s izraelským osídlením v Palestíne sú nelegálne. E, nie je to dobre pre Palestínu a nie je to dobre ani pre tých, ktorí sa vyhlasujú za priateľov e, Palestíny. Je potrebné, aby sa rešpektovali európske hodnoty. Tieto hodnoty samozrejme ustanovujú aj to, že ľudské práva to je niečo, čo e, musí e, rešpektovať e, nielen Európska únia, ale ktoré musia byť rešpektované v medzinárodnom meradle. My teda ja som už takmer skončil. Nechcem sa e, vrácať k niektorým veciam, ktoré tu odzneli, ale e, to je v podstate všetko, čo som chcel povedať. Ďakujem. Ďakujem jednu minútu. Ďakujem pani David za jej správu a vážení e, kolegovia, myslím si, že na záver by sme mali e, povedať, že nemôžeme pripustiť, aby sa vraždili deti, aby sa bombardovali nemocnice. E, všetci sa chcú dozvedieť, či došlo k porušeniu ľudských práv alebo nie, veď to predsa každému udrie do očí, že sú to zločiny a na to sa musíme sústrediť. Po druhé, teraz som tu počul niečo, e, Hovorilo sa tu o antisemitizme, o antisemickej e, klíme. E, vidíme, že sa tu porušujú ľudské práva. Stá tisíce Izraelčanov sú tiež obeťami, aj tí sú antisemiti, alebo ako. Uh, Myslím si, že Európsky parlament Európska únia by mali konečne konať, aby sme zastavili porušovanie ľudských práv, aby sme sa postarali o to, aby sa už nezabíjali deti na uliciach. Treba zastaviť osíľovanie a musíme e, prispieť k mieru ako Európska únia. Mier e, bude možný vtedy, keď e, prestane obsadzovanie území. Ďakujem. Chceli by ste podať niečo na záver? Chcela by som sa vám všetkým poďakovať za vašu láskavú pozornosť a dúfam, že ste si vypočuli hlasy ľudí eh, v Izraeli a na okupovaných eh, palestinských územiach, eh, ktorí vyzývajú svojich vodcov, aby sa konečne postarali o skutočný a trvalý mier pre obidve strany. Ďakujem veľmi pekne. Ako vidíte, táto rozpráva je veľmi zložitá v Európskom parlamente a je vynikajúce vypočuť si takúto úprimnú osobu, ktorá eh, pracovala na tejto veľmi zložitej téme. Ďakujem veľmi pekne. vamos a empezar el siguiente punto así que las personas que quieran abandonar la sala por favor. Začneme. A ja by som poprosila tých, ktorí chcú opustiť miestnosť, aby tak e, urobili urýchlenie. Prejdeme teraz k situácii v oblasti ľudských práv Burundi viete, e, vie, že e, burundský prezident bol zvolený tretí krát. Eh, vlastne s cieľom, aby sa to podarilo, eh, sa situácia veľmi zhoršila v Burundi ohľadom ľudských práv aj v iných oblastiach. Eh, Pozvali sme medzi nás Piera Klaviera Bonimpu, jedného z najdôležitejších obhajcov ľudských práv, ktorý nám mal poreferovať vo výbore o tom, čo momentálne sa v Burundi deje. On sa momentálne nachádza síce v Belgicku, ale v nemocnici, pretože bol napadnutý. No teraz e, sa jeho stav už postupne zlepšuje. Minulý piatok e, bol zavraždený jeho 25-ročný syn. Predtým aj e, zať. Telo jeho syna bolo aj nájdené, takže má teraz veľmi intenzívne obdobie e, smútku, ktorému bráni prísť e, medzi nás dnes. Vypočujeme si teraz popis e, situácie Burundi. Je to naozaj veľmi, veľmi ťažké, aj pokiaľ ide o civilistov v Burundi. Existuje e, tu ultimátum prezidenta voči svojmu vlastnému obyvateľstvu. A to e, všetko len posilňuje e, strach, ktorý prevláda v celom, teda, teda medzi obyvateľstvom. Je tu obava, že by mohlo dôjsť k občianskej vojne v Burundi v tejto súvislosti máme veľké obavy. Vysoká predstaviteľka eh, je informovaná. My sme si pozvali viacero eh, hostí, expertov, ktorí s nami budú diskutovať o tejto situácii. V prvom rade Mm, by som chcela teraz udeliť slovo prvému hostovi. E, ďakujem pani predsednička Valensatíri. Jean-Daniel Virculon som riaditeľom pre Strednú Afriku a, a medzinárodnú krizovú skupinu. Táto sa venuje súčasnej situácii v Burundi. Táto e, skupina e, sleduje vývoj situácie v Burundi predovšetkým od volieb roku 2010 a po posledných voľbách. Nachádzame sa v tretej fáze burundskej krízy. Prvá kríza sa začala v roku 2014 e, keď boli spochybnené volebné výsledky a ukázalo sa, že došlo k podvodom. E, druhá fáza začala v apríli tohto roka, keď boli spochybnené kandidatúry na pozíciu burundského pred prezidenta a e, na, v poslednom čase dochádza k veľmi ostrým potičkám medzi občianskou spoločnosťou a predstaviteľmi moci. E, začala sa uplatňovať e, moc štátu a násilie štátu voči vlastnému obyvateľstvu. Čiže vstúpila krajina do tretej fázy svojej krízy a po, charakterizuje ju ozbrojený odpor a došlo aj k e, pokusu o vojenský prevrat, ktorý však zlyhal. E, radikalizuje sa jednak vláda, ale aj opozícia. Predovšetkým po opätovnom zvolení e, prezidenta, ktorý, ktoré znamená koniec dialogu v rámci krajiny aj dialogu s medzinárodným spoločenstvom E, zdá sa, že jedinou možnosťou odporu je ozbrojený odpor. E, táto tretia fáza burundskej krízy je charakterizovaná tým, že režim sa uzatvára voči vlastnému obyvateľstvu, ale hlavne proti medzinárodnému spoločenstvu. A práve toto uzatváranie sa je mimoriadne nebezpečné vládna strana e, svoju moc uplatňuje e, veľmi e, násilným spôsobom a mnohé organizácie občianskej spoločnosti opustili krajinu vzhľadom na narastajúce násilie. Takisto armáda kladie veľmi veľký odpor ehm, v poslednom čase bolo vydané ultimátum, ultimátum ktorého podmienky bohužiaľ pripomínajú terminológiu, ktorá sa používala počas občianskej vojny v Burundi dochádza k veľkému odstupu medzi vládou a vládnymi pozíciami a na druhej strane e, jednotlivými etnickými skupinami spoloč- e, spoločnosti e, toto vnútorné aj vonkajšie uzatváranie sa režimu charakterizuje silné nepriateľstvo voci medzinárodným médiám. V poslednom čase boli um, eh, obeťov vyhražania mnohé, mnohí novinári medzinárodných médií. Vláda takisto um, obvinila, eh, teda stiahla svojho veľvyslanca z Belgicka, pretože obvinila Belgicko, že napomáha ozbrojenému odporu v krajine. V súčasnosti e, boli prijaté isté opatrenia, ktoré sú však len kozmetické. Vláda sa prostredníctvom týchto opatrení snaží reagovať na výhrady e, medzinárodného spoločenstva. Ide napríklad o to, že o nejaký čas odložila konanie volieb. E, celý ten vývoj, ktorý sa pozoruje, predovšetkým od apríla, pripomína roky, ktoré predchádzali občianskej vojne tieto udalosti sú veľmi podobné, ako je zastavenie dialogu alebo e, cielené e, vraždy. To všetko navodzuje obavy z návratu do minulosti. A je to úplne jednoznačné, pretože v posledných mesiacoch dochádza k vývoju, ktorý skutočne e, silne pripomína to obdobie, ktoré v krajine existovalo pred občianskou vojnou. E, pokiaľ ide o nadchádzajúce mesiace, sú tu niektoré veľmi znepokojivé javy, ako je nový pokus o vojenský prevrat, to je jedna možnosť, jeden scenár. Druhý scenár to je e, partizanská vojna v niektorých častiach krajiny kde e, svoju silnú úlohu budú zohrávať jednak e, vojenské síly, ale aj mladí ľudia, ktorí sú, e, boli nutení opustiť svoje domovy. Potom sú to utečenci, pretože obrovský počet ľudí bol nutený opustiť Burundi a usadili sa predovšetkým v Tanzánii a v iných krajinách Veľmi brutálnym spôsobom boli potlačené e, niektoré pokusy o odpor v určitých štvrtiach hlavného mesta. Táto opozícia bola nútená ujsť z mesta a je možné, že sa zapoja medzi tieto polovojenské partizanské jednotky. V Burundi e, sa zdá, že obyvateľstvo je e, vyspelejšie, než je vláda neboli sme svedkami nejakých medzietnických potičiek. To však neznamená, že by, sa, že by, k, ním nemohlo, nebolo možné, že by k ním nemohlo dôjsť, ale zatiaľ sa obyvateľstvo zdržiava etnickej retoriky, ktorú presadzujú niektoré vládne zložky a predbežne e, tu nedochádza k nejakému pokusu o, o nejaký revanš voči prezidentovi. E, za týchto okolností táto skupina pre medzinárodné krízy e, zdôrazňuje potrebu e, ponaučiť sa z predchádzajúceho vývoja a pokiaľ ide o vzťah s Európskou úniou, tak tu musíme takisto konzultovať uh, uplatňovanie článku 96. Uh, e, e, v tejto súvislosti sa hovorí o možnom pozastavení humanitárnej pomoci, ktorá síce táto humanitárna pomoc by mala pokračovať, ale mala by byť pozastavená inštitucionálna pomoc. Takisto e, otázka dialogu medzi EÚ a susednými krajinami e, Burundi, vrátanie e, Konžskej demokratickej republiky musí byť nejakým spôsobom zapojená do riešenia. Pokiaľ ide o e, burundské mimovládne organizácie pôsobiace v oblasti ľudských práv, tieto sa často cítia byť ohrozené ale mali by pokračovať vo svojej činnosti, aby sa zabranilo tomu e, vnútornému uzatváraniu sa krajiny. E, treba vytvárať príležitosti na stretávanie medzi vládou a opozíciou, pokiaľ ide o program, ktorý musí zostať otvorený. Takisto nasadenie medzinárodných monitorov z Africkej únie sa musí e, podporovať a takisto niektoré mierové operácie musia pokračovať. Niektoré z nich sú e, financované Európskou úniou. E, otázka tretieho mandátu prezidenta to je otázka, ktorá by mohla uvrhnúť celý región do nového obdobia nepokojov a preto je potrebné ju veľmi um, inteligentným spôsobom riešiť, pretože to, čo sa deje v Burundi, by mohlo byť precedentom pre ostatné krajiny v tomto regióne. Ďakujem, bolo to veľmi zaujímavé a v prvom rade by som chcela dať slovo kolegom, ktorí požiadali o slovo a potom dostane slovo aj predstaviteľ burundského veľvyslanectva. Nech sa páči, pán Dennis Maker a potom pani Weber. Ďakujem veľmi pekne, budem hovoriť po holandsky. Eh, eh, eh, Ďakujem veľmi pekne za tieto informácie, ktoré si nám poskutli, poskytli. Myslím si, že sa všetci zhodneme, že je to veľmi zložitá situácia, vzbudzujúca obavy a žiaľ nám pripomína minulosť. Medzinárodní aktéry Burundi prisudzovali vždy príliš malú geostrategickú dôležitosť. Je to príliš malá krajina, nemá vplyv skôr e, e, sa sústredili na Ugandu, Ruandu, Kongo v posledných rokoch a to je veľká e, chyba, to je veľké podhodnotenie. Aj Európska únia sa musí poučiť zo svojich chýb. Sú potrebné príslušné kroky, E, pretože e, toto predstavuje naozaj hrozbu pre bezpečnosť celého regiónu, veľkých e, jazier. Sú tam veľmi porozné hranice a etnické napätie je tam všade prítomné. Musíme sa teda pýtať, čo konkrétne by sme mali urobiť. Naša rozvoja, rozvoja politika by sa mala premyslieť Eh, ide naozaj o dôležitú časť eh, eh, rozpočtu Burundi. Belgicko, Holandsko, Nemecko majú svoju vlastnú rozvojovú pomoc, ktorú už časti obmedzili, prerušili pre Burundi. Európska únia by tiež nemala váhať, pretože tieto prostriedky vlastne pôjdu do nesprávnych rúk Musíme sa rozhodnúť, aby sme eh, sa koncentrovali na tie správne oblasti rozvojovej politiky, aby sme eh, financovali eh, ochranu. A toto bude možné až vtedy, keď sa situácia zmení. Burundi je v srdci Afriky, je to regio, spada do regiónu Veľkých jazier nie je tam e, nebezpečenstvo, že by sa tým e, zvýšilo, e, zvýšilo etnické napätie v Ruande a v Kongu. Udalosti v Burundi môžu mať vplyv na to, čo sa udeje v budúcnosti v susedných krajinách, ako napríklad v Ruande. Uganda spolu s ďalšími piatimi krajinami e, e, východnej Afriky sa snažila e, nájsť nejaké riešenie pre politickú krízu v Burundi, ale rozhovory boli takmer prerušené. Uganda v aktuálnej klíme rastúceho rastu a strachu môže ešte niečo urobiť podľa vás a potom aká je úloha medzinárodného spoločenstva Eh, aktuálna reakcia medzinárodného eh, spoločenstva je eh, presná, správna a podľa článku 96 do hody z Kotonu by mala nastať fáza konzultácií 30 dní po tom, čo bolo Burundi vyzvané k týmto už e, sa stanovil nejaký e, e, dátum z, zo stranou Burundi? Mohli by ste nás o tomto poinformovať? Ďakujem, slovo má pani Kienge. Ďakujem. A ja by som chcela položiť pár otázok a aj nejaké úvahy z mojej strany urobiť, pretože toto nejde iba o izolovanú krízu. Žiaľ, toto zaťahne do krízy celý región Veľkých jazier. Práve preto je tak dôležité vyriešiť teraz e, túto e, otázku. Je to dôležité pre všetky krajiny, kde budú voľby, ak tam voľby budú, pretože problémom je práve toto. Ak e, sa to nezvládne správne v Burundi, budú tým trpieť všetky ostatné krajiny a budeme tu mať e, e, rovnaký scenár s desiatkami miliónov e, mŕtvych a presídlených. Bude tam obrovský vplyv na populáciu. Európsky parlament momentálne môže zasiahnuť, do to, vstúpiť do tohto ovplyvniť tie informácie, e, ktoré e, momentálne burundská e, vláda v posledných dňoch hovorí. Burundi hovorí, že ide o novú kolonizáciu Burundi zo strany Európskej únie. Toto naozaj odsudzujeme, pretože máme naozaj možnosť jasne sa vyjadriť, a to práve teraz. Pár úvah z mojej strany Treba nutne prepustiť všetkých väznených, všetkých aktivistov občianskej spoločnosti, ale aj podporiť prácu obhajcov e, ľudských práv a požiadať Burundi, e, že ak nebude akceptovať e, dohodu partnerstva KT, že eh, by mal dôjsť aj ku konzultácii, eh, pokiaľ ide o ľudské práva. A musí sa dosiahnuť riešenie, eh, pokiaľ ide o ľudské práva. Musíme toto urobiť nielen preto, že máme tú možnosť, ale aj preto, že naozaj je potrebné vyslať tam misiu, ktorá by monitorovala stav dodržiavania ľudských práv. Aké sú tie dôležité veci, pokiaľ ide o Burundi? Eh, je to naozaj veľmi dôležité pre mňa, eh, ale hlavne pre celý tento región. Ďakujem. Budem eh, trocha kritickejšia než zvyčajne. Ja nechcem kritizovať Burundi, je to smutné, ale nie je to veľmi prekvapujúce. Tak moja kritika sa vzťahuje predovšetkým na to, že Európska únia je veľmi často zaskočená niečím, čo sa deje. A ja to veľmi ťažko chápem, pretože tie signály tu boli už dávno. Predovšetkým nie celkom od roku 1994, ale v každom prípade od volebnej misie, ktorú som do Burundi viedla v roku 2010 lebo už vtedy som kladla otázky týkajúce sa nebezpečenstva, ale tedy nás uisťovali, nie, nie, nie, to nie je nebezpečné, my tu máme jediný, jediný problém a to sú dopravné nehody, ale E, odtedy došlo k znepokojivému vývoju, e, dochádza k zabíjaniu ľudí, e, granátovým útokom a obmedzujú sa aj možnosť spolupráce s eh, krátkodobými pozorovateľmi vyslanými do krajiny. My sme potom urobili vyhodnotenie toho, čo sa tam deje a myslím si, že nedostatočná transparentnosť niektorých častí volebného procesu bola jasná už eh, vtedy a mala byť pre nás signálom, aby sme prijali e, nejaké preventívne opatrenia, pokiaľ ide o Burundi. Musím povedať, že v minulosti, a hovorím to s poľutovaním, náš e, veľvyslanec e, v krajine odmietal tú realitu alebo nechcel ju vidieť a preto som to nevedela pochopiť. Preto všetkým, keď nám bolo jasné, že tu ide o veľmi veľa peňazí, ktoré sú nalievané do tejto krajiny, ktorá je silne korumpovaná, skorumpovaná, tak si kladiem otázku, ako by sme mohli zabezpečiť, aby naša finančná pomoc sa dostala tam, kde je zameraná. Nechceme predsa podporovať korupciu v Burundi, ale to platí aj pre ostatné krajiny. Je potrebné priamým spôsobom podporovať mimovládne organizácie, ľudí, ktorí pomoc potrebujú, ale nesme sa to diať prostredníctvom skorumpovaných vlád, pretože tie peniaze napokon skončia v ich vreckách alebo na ich bankových účtoch. Kladiem si teda otázku, či Európska únia môže ako taká niečo urobiť. Sama určite nie, ale musí sa tak diať v súčinnosti s Africkou úniou, pretože potrebujeme, aby v tejto krajine, v tomto regióne veľmi silne zaznel náš hlas a ja zdieľam veľmi veľké obavy z toho, čo sa v tomto regióne deje. Anna Gomeš? I, I by... Uh, Myslím si, že to, čo povedala Renata Weber, je dôležité. A musím povedať, že žiaľ Burundi nie je jediné miesto, kde uh, toto môžeme vnímať E, toto neprepojenie s tým, čo je v, v e, dohode z Kotonu, v, našich, v našej politike, v našich vyhláseniach a e, v realite, ako je to implementované členskými štátmi a niekedy dokonca aj komisiou. A e, celkom zrejme sa to dá vnímať v Afrike a Burundi samozrejme je takýto prípad, ktorý nám to ukazuje takéto neprepojenie. A teraz e, tu máme výsledok. Nemôžeme dovoliť, aby tu naďalej priemysel diktoval rozvojovú politiku. To nie je dobré pre rozvoj, ani pre právny štát, ani pre demokraciu, ani pre e, podporu ľudí. Je to veľmi ťažká dilema, pretože samozrejme potrebujeme mať nejaké prepojenie eh, s eh, vládou, ale mali by sme samozrejme eh, sa snažiť, aby veľká časť našej práce išla na pomoc tým, ktorí bojujú za ľudské práva, za právny štát, za demokraciu a nie, aby sme tým posilňovali skorumpované režimy, ktoré porušujú ľudské práva. Ako povedala Renata, napríklad ja som toho bola svetkou v Etiópii v roku 2005, toto, e, takéto ťažkosti, e, ktoré majú ostatní aktéry, tie nemôžeme podporovať. E, Cecil Kienge prednedávnom varovala, cestovala tam potom, čo sme my išli do Nigérie, ona išla do Burundi a ona nás varovala pred tým, čo príde a naozaj je strašné vidieť, že napriek jej varovaniam naozaj tie naše najhoršie obavy sa stali realitou. Prípad pána Bonimpu to tak jasne ilustruje a ešte aj prípady mnohých, mnohých ďalších, ktorí sú vo vezení alebo e, sú, e, e, boli zavraždení nie je možné, aby sme sa na toto nepozerali. Musíme kritizovať naše vlády v súvislosti s tým, akú zodpovednosť majú, e, že podporujú režim, ktorý sa chce silou mocou držať, držať iba pri moci. A bez toho, že by e, zvážil ešte čokoľvek iné v tejto súvislosti. Je potrebné, aby sme informovali eh, parlament o tomto našom zasadnutí, aby sme vyslali jasné varovanie pre tých, ktorí môžu eh, konať, a to Bezpečnostnú radu OSN, aj EÚ na rôznych úrovniach. Ja nie som za to, aby sme prerušili poskytovanie pomoci, ako navrhol pán Demesmaker. Ja si myslím, že viac než eh, Eh, kedykoľvek doteraz je dôležité, aby sme práve nasmerovali tú pomoc pre tých, ktorí to naozaj eh, potrebujú, ale musíme mm, zabezpečiť, aby to naozaj tak bolo, že sa k tým tá pomoc dostane. Ďakujem pekne, pani predsednička. Je mi veľmi ľúto, že eh, som prišla, musel, prišla neskôr, ale E, prečítam si písomný záznam, tam musel som byť na jednom zasadnutí. To, čo sa deje v Burundi, je naozaj znepokojujúce. Je to hamba vidieť, ako sa začína e, história opakovať a krok za krokom sa tu naozaj začína diať e, to, čo už v minulosti ako sme mali reagovať? Predtým nemohli sme to... nedalo sa tomu možno zabrániť. Je potrebné, aby sa tým začali zaoberať e, OSN. E, teraz nadišiel naozaj čas konať. Francúzsko už vyjadrilo svoje požiadavky, žiaľ, ale ja musím povedať, že naozaj sa veľmi obávam, treba začať konať e, okamžite snažiť sa aj e, na toto upozorniť OSN, žiadať o reakciu. E, v tejto súvislosti je potrebné použiť buď nástroje, ktoré máme k dispozícii, alebo zobrať veci do našich rúk a pozrieť sa aj na to, ako e, by sme sa postarali o to, že rozvojová pomoc bude naozaj, že pôjde nie do rúk vlády, ale že pôjde smerom k tým, ktorí to naozaj najviac potrebujú. Tu nejde iba o politické prenasledovanie, o politiku, ktorú treba naozaj jednoznačne odsítiť, ale ide tu aj o radikalizáciu, extrémnu radikalizáciu, ku ktorej tam dochádza. Rovnako ako moja kolegyňa Renáta a iní, ja si myslím, že s našim mandátom z parlamentu e, sme schopní zabezpečiť, aby sa e, príslušné opatrenia e, prijali a, a musíme spolupracovať aj s príslušnými ďalšími inštitúciami. Ďakujem. Slovo má teraz pán veľvyslanec. Ďakujem, ďakujem pani predsednička. Vypočul som si vystúpenia eh, a zdá sa mi, že eh, burundská vláda je obviňovaná ako jediný faktor porušovania ľudských práv, ale eh, v boli spochybnené e, volebné postupy v roku 2015 aj výsledky volieb, ale e, výsledkom bolo, že e, teroristická skupina sa zmocnila jednej štvrti hlavného mesta a zastrieľala na poriadkové sily Mm, rovnako ako ďalšie štáty, aj burundská vláda sa snaží zaistiť bezpečnosť e, ľudí aj majetku. E, robia to napokon všetky vlády. Vláda samozrejme ľutuje niektoré e, operácie alebo ich e, výsledky, ale v každom prípade sa snaží postupovať profesionálne a transparentne. rešpektujúc e, ľudské práva. E, niektoré hlasy ktoré sa ozývajú napríklad v poslednom čase e, v medzinárodnom spoločenstve hovoria o e, genocíde v Burundi. Ale e, Opozícia v krajine e, sa dopustila niektorých chybných e, krokov a keď hovoríme o správach týkajúcich sa e, bezpečnosti v krajine a bezpečnosti občanov krajiny, tak musíme zdôrazniť, že predstavitelia boli zvolení demokratickým spôsobom. V oktobri 2015 bola uverejnená správa, kde sa hovorilo, že je tu jedna štvrť e, krajiny, e, kde e, dochádza k odporu ale a pokiaľ ide o hlasy hovoriace o tom, že ľudia sú zatýkaní. E, toto všetko sa deje v súlade so zákonom a títo ľudia sú postavení pred súd a majú zabezpečený spravodlivý, spravodlivý proces um, bola ustanovená vyšetrovacia komisia, ktorá skúmala Um, porušovanie práva v rámci volebného procesu. Chcel by som povedať aj to, že naša Komisia pre ľudské práva pravidelne vypracúva správy a týka sa to aj um, organizácie OSN, ktorá Takisto e, venuje pozornosť vývoju v Burundi a rešpektovaniu ľudských práv v krajine a v regióne a myslím si, že sme e, z toho nevyšli ako najhorší žiak. Snahy e, zvrhnúť súčasnú vládu podľa mňa tú situáciu iba zhoršujú. Nikto nehovoril o zodpovednosti vzbúrencov a to, akým spôsobom oni porušujú ľudské práva. Vláda musí na takéto veci reagovať a myslím si, že by sme si mali uvedomiť, že vláda pracuje za veľmi ťažkých e, a chulostivých okolností a treba Burundi aj naďalej podporovať, aby mohol pokračovať dialog medzi Burundi a Európskou úniou, pretože jeho výsledky sú veľmi očakávané. Pán pán Ceri? Bude to možno aj e, e, vzdialenosť od tej krajiny, keďže nevidím tak dobre tie problémy. Ale zdá sa mi, e, že ten problém je tu dosť jednoduchý. Porušujú sa tu dohody z Aruša, toto je základ. A po druhé, je tu líder, ktorý je napádaný vo svojej moci a snaží sa silou mocou dopracovať tretiemu e, volebnému obdobiu a toto e, vedie k tým vážnym problémom, v ktorých e, sa krajina nachádza. zdá sa mi, že riadia, vedúce síly v tejto krajine vedú krajinu úplne nesprávnym smerom. Takže ja si želám, aby na jednej strane medzinárodné spoločenstvo si uvedomilo aký je problém, aby sa začali ním zaoberať, že je potrebné, aby si uvedomili, že je potrebné čo najrychlejšie začať sa týmto zaoberať, aby sa nezopakovalo v Burundi to, čoho sme boli svetkom v Ruande. Um, na základe toho, čo som si vypočul z úst kolegov, Ehm, budeme sa zaoberať, keď sa budeme zaoberať revíziou e, e, dlho skotonu. E, bolo by dobré, aby sme sa na to pozerali trošku z väčšej diálky, aby sme tam mali trošku vyváženejší pohľad a väčšiu prepojenosť medzi obchodom a rozvojom. Treba naozaj začať čo najlepšie používať e, nástroje, ktoré máme k dispozícii. Nezabúdajme na to, že momentálne e, sú všetci lídri vo valete. Ide naozaj o naše vzťahy so všetkými africkými e, krajinami, obzvlášť s tými, ktoré sa nachádzajú vo veľkej kríze. Ďakujem. Pani Virkova. Ďakujem. Burundi to je regionálny problém ale to neznamená, že je možné iba regionálne riešenie. V posledných mesiacoch e, Juhafrická republika ako si stratila záujem o to, aby ďalej posúvala posol, e, dedictvo Nelsona e, Mandelu a takisto regionálna africká organizácia je príliš fragmentarizovaná pretože e, mnohí z jej členov majú rovnaké volebné problémy, aké nastali v Burundi. E, e, uganský prezident mal vystupovať ako mediátor v burundskej kríze, ale sám mal problémy s volebným procesom a to je skutočný paradox. A pokiaľ hovoríte, že tam existovali mnohé varovné signály, je to pravda, pretože sme boli svedkami vlny represálií po voľbách v roku 2010, e, takisto sme boli svedkami porušovania dohody z e, Aruši, predovšetkým o uplatňovaní trestnoprávnych ustanovení. To všetko, ako si e, viedlo k e, zmenám vo vzťahoch medzi EÚ a Burundi. Ale treba si uvedomiť, že vyše 50 štátneho rozpočtu v Burundi pochádza z medzinárodnej rozvojovej pomoci e, Vrátanie Európskej únie. E, v roku 2014 už bolo jasné, že dochádza k varovným signálom pred nadchádzajúcimi voľbami Myslím si, že je potrebné, aby sme našli rovnováhu medzi tzv. európskou pomocou a jej účelom, to znamená podporo v občianskej eh, spoločnosti na jednej strane a inštitúcii na druhej strane. Eh, táto vláda, eh, táto pomoc je zameraná na pomoc inštitúciám, ktoré sa nachádzajú v stave, ktorý nie je akceptovateľný. Medzinárodní partnery podporili eh, bezpečnostný sektor v Burundi a namiesto toho, aby eh, demilitarizovali policiu, tak eh, ju posilnili a v súčasnosti už neexistuje veľký rozdiel medzi výzbrojov policie a výzbrojov armády v krajine e, medzinárodné spoločenstvo, predovšetkým Európska únia, ako aj Bezpečnostná e, rada, e, musia výraznejším spôsobom signalizovať odhodlanie e, potlačať e, trestnú činnosť, čin, činnosť a Európska únia by mala podporiť aj e, stanovisko generálneho prokurátora Medzinárodného trestného súdu. Ďakujem. Burundi bolo vyzvané, aby vstúpilo do rokovaní týkajúcich sa článku 96 dohody z Kotonu. 26. Ehm, novembra by sme mali dostať e, spätnú väzbu o rokovania, ku ktorým došlo 25. a 27. oktobra. Ďakujem, pán Merkula. Nemáme veľa času a máme ešte tri témy, na ktoré by sme sa mali pozrieť. Keďže predošla diskusia trvala dlhšie, než mala. Takže pani Chara nám povie o situácii vo Venezuele, takže začneme Venezuelou. Pretože tieto krajiny sem prišli kvôli tomu. Pán Chauregi, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne. Sekretariat e, si robí trošku starostí, takže toto je iba rozprava e, za zatvorenými dverami. Ak nie ste poslancami alebo nemáte nič spoločné s touto témou, tak e, prosím vás, odíďte. Mne to neprekáže, keď tu ostanete, ale jednoducho musíme dodržiavať protokol. Nemáme veľa času, takže ak odchádzate, prosím vás, čo najrychlejšie. A čo najtichšie.